Um, tí, ktorí čakajú na bod 24 pani Makovej, nebude prítomná osobne, ale pani Stevens ju nahradí. My sa snažíme rozdať tlmočníkom prejav, preto 5 minút ešte prosím. Buďte trpezliví. Aj pani Stevens príde a plnohodnotne nahroní pani Makovej. Čiže počkajte trošku a potom pôjdeme na bod 24 Schengen. A pani Stevens teda na hrade pani Makovej. It should be just five minutes maximum. Okay, can we start? We can? Okay. okay. Začneme. Prepačte, že sme trošku čakali uplatňovanie ostatných e, ustanovení šengenského áky vo vzťahu s so e, systémom SIS Rumunsku a Bulharsku, spravodajkyňa pani Makovej. Žiaľ, nemôže tu byť osobne prítomná, takže ďakujem Helge Stevens za to, že ju nahradí. 18. januára rada vyžiadala si od Európskeho parlamentu stanovisko ohľadne tohto rozhodnutia, ktoré by malo uplatňovať ostatné ustanovenia šengenského AKU vo vzťahu so šengenským informačným systémom v Bulharsku a Rumunsku. Cieľom je e, zrušiť obmedzenia, ktoré sa týkajú využívania v bulharskom a rumúnskom systému SIS, aby mohli vydávať SIS eh, varovania na účely zamietnutia vstupu alebo pobytu. Spravodajkyňou je teda pani Makovej a my sme vypracovali tento návrh správy. Na začiatku tohto týždňa rada postupila oficiálne parlamentu revidovanú verziu tohto návrhu rozhodnutia rady, čiže je tam e, zmena, odvolávka na 25 článok e, šengenského dohovoru a taktiež e, dátum nadobudnutia účinnosti tohto návrhu rozhodnutia rady a preto navrhujem, aby sme si najskôr vypočuli opis tohto návrhu predsedníctvom, potom mm, sa vyjadri komisia a na záver Návrh správy odprezentuje pani Stevens, ktorá nahrádza pani Makové, ak súhlasíte. Takže a teraz tá prezentácia. Pán Sekov na miesto pani Minkovej za predsedníctvo rady. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani Stevens, vážení poslanci, poslankyne, v prvom rade dovolte, aby som v mene rady sa poďakoval spravodajkyni za návrh správy, čo sa týka tohto e, rozhodnutia rady, ktorým sa majú začať uplatňovať ostávajúce ustanovenia šengenského AKI vo vzťahu s, so systémom SIS v Rumunsku a Bulharsku. Toto rozhodnutie pre radu je dôležitým krokom na ďalšie posilnenie spolupráce v, e, v kontexte systému SIS medzi členskými krajinami. Je to návrh rozhodnutia. Je to systém vstupov, výstupov a môže tento systém prevádzkovať členský, členská krajina, ktorá neuplatňuje, aj napriek tomu, že neuplatňuje úplne šengenský aký. Sú tu tri podmienky na to, aby takáto členská krajina to mohla prevádzkovať bez úplného uplatňovania šengenského aký. Prvá podmienka úplné šengenské vyhodnotenie úspešne. To tak je. V prípade Bulharska a Rumunska druhá podmienka ustanovenia šengenského AKI vo vzťahu s šengenským e, informačným systémom pre víza. Tie sa musia uplatňovať. A po tretie, SIS ustanovenia, ktoré sa musia v oboch krajinách uplatňovať aj v Bulharsku, aj v Rumunsku. Rada prijala všetky opatrenia na to, aby sa eh, splnili všetky podmienky v kontexte tohto rozhodnutia a Rumunsko a Bulharsko tu budú môcť eh, začať uplatňovať bez nejakých obmedzení, tak ak je to v článku 1 v čtvrtom odseku rozhodnutia. E 365 z roku 2010. Čiže uplatňovanie systému SIS v Rumunsku a Bulharsku. Rozhodnutie umožní týmto dvom krajinám vyhodnotiť zákazy vstupu alebo varovania z iných členských krajín a urobiť eh, všetko potrebné, teda zamietnúť e, vstup alebo pobyt tým krajinám, ktoré nesplňajú podmienky na vstup do šengenského priestoru. A aj z týchto dvoch krajín varovania budú v systéme a budú sa nimi riadiť iné ostatné členské krajiny. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán Seko. A teraz prechádzame k komisii. Pán Marky, máte slovo. Alebo pani, prepačte, pani Marky. Pardon, volám sa eh, Vela Klarhaus. a ehm, vítam. Pardon, zdravím pani Stevens a ostatných členov Európskeho parlamentu. Komisia víte toto rozhodnutie E, rozhodnúť, e, zahrnúť rumunsko Bohársko do šengenskej spolupráce. To taktiež dôležité opatrenie, preto aby sa zlepšila situácia v otázke bezpečnosti Európskej únii. toho rozhodnutí budú Rumunsko a Bulharsko e, mať tú možnosť vložiť do SIS rozhodnutie o zákaze vstupu alebo odmietnutí vstupu. Ostatné členské štáty budú mať možnosť to vidieť a reagovať na takéto varovanie na externých hraniciach. Chcem povedať, že technicky už prebehli prípravy zo strany EULISA aj Rumunska aj Bulharska, aby čoskoro sa sfunkčnil tento systém. Test už prebehol zo strany EULISA, Bulharsko a Rumunsko. Taktiež v testovacom prostredí boli eh, schopné vytvoriť takéto varovania v systéme. Takže Všetko je pripravené, aby už sa mohlo začať toto rozhodnutie uplatňovať. Avšak chcela by som spomenúť, že komisia by bola by bola rada, pokiaľ by toto bolo dôsledkom odstránení e, e, kontrol na vnútorných hraniciach, keďže tieto kontroly na vnútorných hraniciach ešte neboli odstránené a sú tu určite dôležité ustanovenia šengenského ktoré sa neuplatňujú v prípade Rumunska a Bulharska. Toto je dôležitý krok k ďalšej integrácii, avšak, ako som povedala, bolo by bývalo dobré, pokiaľ by toto bolo bývalo dôsledkom plného uplatňovania všetkých ustanovení šengenského aky a plného odstránenia kontrol na vnútorných hraniciach. Ďakujeme rade aj komisii a uvidíme, čo to všetko bude znamenať, ako pravde bude hovoriť pani Stevens za pani Makovej. Takže pani Stevens. Ďakujem. Dobré ráno. Hovorím teraz v mene Makovej, ktorá bohužiaľ schopná tu dnes byť, pretože je chorá. A som veľmi rada, že môžem pracovať na tomto, alebo sa vyjadriť k tomuto návrhu rozhodnutia rady, kde sa rozširuje využenie systému SIS pre Bulharsko a Rumunsko. To obmedzenie, ktoré tam bolo, sa týkalo e, odmietnutia vstupu e, na svoje územie pre príslušníkov tretich krajín, pokiaľ bolo vydané v prípade tejto osoby určité varovanie môžu sa tam e, vkladať dodatočné informácie ohľadom príslušníkov tretich krajín za účelom im zákazu vstupu na územie EÚ. Až bude schválené toto rozhodnutie rady, kontroly, ktoré Rumunsko a Bulharsko vykonávajú na svojich vonkajších hraniciach a taktiež na svojom území, budú účinnejšie. Tieto dva členské štáty budú, mať, e, budú môcť e, vydávať varovania SIS za účelom zákazu vstupu takýmto osobám a taktiež na základe varovaní, ktoré vydali iné členské štáty. Prispeje sa tým k bezpečnosti v EÚ, predovšetkým pokiaľ takéto varovania budú e, vychádzať z ohrozenia národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku. Spravodajkyňa víta rozhodnutie rady a pripomína, že Rumunsko aj Bulharsko hrajú kľúčovú úlohu, čo sa týka dohľadu nad operáciami v, na, v Čiernom mori a taktiež e, v oblasti Podunajska. A taktiež e, tam sú určité zraniteľné miesta na hraniciach. Obe tieto krajiny významným spôsobom prispievali k logistickým operáciám Európskej pobrežnej pohraničnej agentúry. Toto rozhodnutie je zásadným krokom a Rumunsku a Bulharsku časom umožní vstúpiť do šengenského priestoru a taktiež to zvýši mieru bezpečnosti v Európskej únii a e, zlepší úroveň boja proti e, závažnej trestnej činnosti organizovanému zločinu. Spravodajkňa Európskeho parlamentu schvaluje návrh Európskej komisie s, čl- s pozmenujúcimi návrhmi, tak aby sme rýchlo mohli tento text schváliť. 2. mája je lehota na zasielanie pos- pozmenujúcich návrhov a 24. mája sa má hlasovať tu v výbore Libe. Ďakujem. Ďakujeme, Helga. A teraz otvorím diskusiu ako prvý pán Koelio. Ďakujem. V roku 2011 som mal tú čest, že som bol spravodajcom pre správu v súvislosti s prístupom Bulharska a Rumunska do šengenského priestora. Bohužiaľ, naďalej Bulharsko a Rumunsko nie sú súčasťou priestoru voľného pohybu a ja som už to veľakrát opakoval, že Bulharsko a Rumunsko si urobili domácu úlohu, ale jednomyselnosť na rade o princíp jednomyselnosti im bráni v prístupe do Schengenu. Sú tu problémy so sférovosťou a taktiež jednomyselnosťou. Opäť včera, keď sme hovorili o stave Schengenu, tam so spravodajcom sme to znovu zopakovali, a to bez výhrad, že Bulharsko a Rumunsko by mali okamžite a bez výhrad sa stať plnopravennými členmi priestoru e, pre voľný pohyb. Dnes tu vidíme ďalší krok, ktorý umožní týmto členským e, štátom, aby sa stali súčasťou Schengenu a zatiaľ teda súčasťou Schengenského informačného systému. A preto by sme mali rýchlo súhlasiť s tým, aby sa odstránili súčasné obmedzenie využívania SIS. Ale, ako aj povedala spravodajkyňa, tieto dva členské štáty opäť zvýznamnia svoju úlohu, v prie, čo týka bezpečnosti v rámci Schengenu, ale nebudú mať e, k dispozícii tú prínosnú stránku, slobodu pohybu alebo voľnosť pohybu. EPP bude spolupracovať so spravodajkyňou a je zásadné, aby e, Rumunsko a Bulharsko mohli plne pristúpiť do Schengenu, nie len do SIS. To by malo byť našim cieľom, našou prioritou. Ďakujem, to bolo veľmi jasné. A pán Coelho a, a pani, Fion, pani Fajon sú spravodajcami, takže Tania, ďakujem. Ja prečítam text, ktorý pripravil Zegr Stanišev, náš spravodajca. Chcel by poďakovať spravodajkyni za to, že odvedla dobrú prácu v súvislosti s týmto spisom. Taktiež pripomína kolegom, že v októbri rada schválila rozhodnutie ohľadom toho, že sa Rumunsku a Bulharsku udelí pasívny prístup k šengenskému informačnému systému. No a spolu s týmto rozhodnutím, ktorý sa dnes zaoberáme, toto sú dve posledné zostávajúce ustanovenia šengenského aký pre Rumunsko a Bulharsko predtým, než sa ostrania kontroly na vnútorných hraniciach. A hlavným dôvodom tohto rozhodnutia je, že sa očakáva, že systém vstup-výstup bude funkčný od roku 2020. Týmto rozhodnutím Rady Rumunsko a Bulharsko získajú povinnosti a práva plnoprávnych členov šengenského priestoru, avšak naďalej si nemôžu užívať tú ten prínos v podobe slobody, voľnosti pohybu, ktorý by prišiel, pokiaľ by sa úplne zrušili kontroly na vnútorných hraniciach. Tieto krajiny musia splniť eh, všetky požiadavky v súvislosti so šengenským aký, avšak vidíme tu naďal túto situáciu, ktorá neplne z toho, že by neboli splnené požiadavky, ale z toho, že naďalej sa tu e, zvyšuje tlak na e, zvýšenie miery bezpečnosti a ide to na úkor občanských slobod a práv. Takže nerešpektujú sa tu zásadné záväzky a hodnoty. Bezpečnosť si vyžaduje spoločné kroky, a nie fragmentáciu a je zásadná, aby sme našli dobrú vyváženosť medzi voľnosťou pohybu a bezpečnosťou a toto môžeme dosiahnuť len pokiaľ budeme mať koordinovaný a robustný právny rámec, kde bude každý e, na rovnakej úrovni. Takže pokiaľ sa členským štátom budú e, hádzať neviditeľné polena pod nohy, tak e, týmto podkopávame jeden z najlepších výdobytkov Európskej únie a len to podkopáva európsku integráciu a toto má e, obrovské hospodárske a politické dôsledky. Rumunsko a Bulharsko by mali byť e, súčasťou šengenského informačného systému e, do plnej miery. Toto je dôležitý krok a preto gratulujem spravodajkyni. Toto bolo stanovisko pána Sergia Staniševa. Ďakujem. Myslím, že to, čo ste vyjadrili, tak to je v podstate stanovisko Európskeho parlamentu ako takého. Teraz pán Adamov. Ďakujem. Otázka Schengenu je veľmi citlivá pre Bulharsko a, Rumunsko, a preto by sme nemali zabúdať že v júni 2011, 9. júna 2011, Rada dospela k záveru, že všetky podmienky šengenského aky v súvislosti s pozemnými hranicami, policajnou spoluprácou, námornými hranicami a vízami boli splnené zo strany Bulharska a Rumunska. Napriek tomu rada ešte neurobila konečné rozhodnutie a konečné rozhodnutie musí padnúť jednomyselne. Musia s tým súhlasiť všetci členovia Schengenu. A toto je veľmi neférové, keďže Bulharsko a Rumunsko chránia európske externé hranice. Ja by som rád poďakoval kolegovi Karlosovi Koeľovi za vyvinuté úsilie a za jeho stanovisko. Ďakujeme že ste zaujali to stanovisko, že Bulharsko aj Rumunsko musia jasne vstúpiť do šengenského priestoru. Taktiež podporíme súčasný návrh rozhodnutia, keďže tento návrh rozhodnutia prispieje k tomu, že sa odstránia zostávajúce obmedzenia, čo sa týka uplatňovania SIS v prípade Bulharska a Rumunska a taktiež to prispieje k tomu, že sa bude lepšie bojovať proti terorizmu a e, trestnej činnosti. Ďakujeme. Pán Ademov, ešte niekto ďalší? Nie. Pokiaľ nie, tak pani Stevens, chcete sa ešte vyjadriť? Nie. Dobre. Takže len v, si hľadiska informácie Taktiež sme mali stretnutie s EULISA na túto tému, bohužiaľ tam nebolo príliš veľa kolegov. Hovorili sme tam o technických prípravách na SIS, infraštruktúrálne prípravy. Ako som povedal, bolo tam len pár kolegov, pretože to bolo v rovnakú dobu ako zasadanie e, osobitného výboru pre boj proti terorizmu, ale Požiadali sme Ulisa, aby nám pomáhali naďalej pri našej práci. Ďakujem, kolegovia. Chcete sa ešte vyjadriť k tomuto bodu, alebo nie? Pani Stevens, chcete ešte niečo dodať? Dobre, ospravedlňujem sa. Čo sa týka EULISA, čo som ja pochopila od asistentky pani Makovej, všetko už bolo pripravené. A včera prebehli testy a všetko sa zdá, že funguje. Takže len pre vašu informáciu si myslím, že toto je veľmi dôležité vedieť. Ďakujem. Dobre, kolegovia, uzatvárame tento bod. Prejdeme k bodu 24. Máme tu otázku na zodpovedanie komisii. Opardná písomné zodpovedanie komisii ohľadom 6-ročného e, povinného obdobia na zadržiavanie údajov v oblasti telekomunikácií z 8. novembra 2017. Je to teda talianský zákon. A je tu táto otázka, ako som povedal, a na lehota na zodpovedanie ubehla 15. januára 2018 a Keďže neprišla žiadna odpoveď, autorka Sophie Infeld. Kolegovia, prosím, odchádzate potichu. Takže autorka otázky požiadala o to, aby táto otázka bola zaradená na program výboru LIBE v zmysle pravidla 130 odseku 4, pretože kolegyňa, ktorá položila otázku, chce, aby sme sa zaoberali touto otázkou, aby sme dostali odpoveď. Takže, Sofia, odozdávam ti slovo a môžeš popísať svoju otázku. Áno, ja trochu váham, pán predseda, by som bola úprimná. Hovoríme tu o vážnej politickej otázke a jediná, jediný poslanec v miestnosti, máme tu jedného úradníka Európskej komisie, ktorý si povie, dobre, 10 e, minút nechám pani Infeld, aby to na mňa kričala a potom to už bude koniec. Takýmto spôsobom sa stavieme k politickým otázkam. Európska komisia absolútne nie je ničím motivovaná, aby brala vôbec naše písomné otázky vážne, pokiaľ toto vidia. Takže ja túto diskusiu v podstate nechcem, nemá žiadny zmysel. Talianský parlament absolútne plíživým spôsobom úplne najplíživejším, možno okrem teda zákona o iCloude v USA, to bolo ešte horšie, odsúhlasili zákon ohľadom toho, že lehota na, udržia, na uchovanie údajov bude 6 rokov. Odpoveď prišla veľmi neskoro a hovorila od Európskej komisie, hovorila, že toto sa nás netýka, toto sa týka národných orgánov, a oni chcú teda legalizovať takúto praktiku, ktorá už existovala a my sme tí dvaja jediní poslanci, ktorí tu teraz sedíme a úradní za komisiu. Myslím si, že to by takto nemalo byť. Dobre, takže sa vyjadrím len k tomu mechanizmu zodpovednosti, ktorým prechádzame. Čo sa týka účasti kolegov, tak je tu trochu širší kontext je veľa schodzí v jednu e, dobu, veľa sa do toho deje, veľa práce, takže to je trochu širší kontext, Sophie. čo sa týka prítomnosti účasti kolegov. Ale áno, chcem povedať pre záznam, aby som bránil tento mechanizmus, pokiaľ bude niekedy takáto situácia, že bude mať len pár poslancov prítomných, že tento nástroj používania pravidlá 130 odseku 4, takže by sme mali naďalej tento nástroj využívať, pretože je dôležité, aby komisia sa vyjadrala našim otázkam. Takže áno, toto je dosť zlé, že sme tu len dvaja. Nede tu o to, koľko je tu teraz kolegov. Ide tu všeobecne o túto problematiku. Máme tu aj tento nástroj, volá sa to písomná parlamentná otázka a, on, a komisia používa tieto, e, tieto odpovede ako toaletný papier otázky ako toaletný papier. Pokiaľ položíte hlúpu otázku, tak dostanete odpoveď hneď a pokiaľ máte nejakú hlbšiu otázku, tak odpoveď nepríde vôbec alebo príde neskoro a, e, obvykle nedáva príliš zmysel. Takže toto by sme si mali vyjasniť. Ja tu nechcem marniť čas a diskutovať s nejakým úradníkom komisie o takejto hlbokej politickej otázke, my sme tu diskutovali a bojovali o ochranu údajov, mali sme aj súdne konanie, no a talianská vláda hovorí, že nám je to, prepašte, skoro som to povedala trochu silne, čo nepatrí do parlamentu. Takže otázka je, ako sa postavíme k týmto záležitostiam. Nede tu o procedúry alebo kedy naplánujeme našu schôdzu. Ide tu o to, nakoľko berieme vážne parlamentné nástroje, ktoré má slúžiť na to, aby členské štáty a komisia e, sa nám mohli zodpovedať. Veď na čo sú nám nejaké rozhodnutia súdu, keď komisia a členské štáty systematicky ignorujú rozhodnutia Európskeho súdu dvora v Luxembursku, v Luxemburgu. A naša reakcia je taká, že nám je to jedno. Takže toto je tá dnešná otázka. Ja opakujem, že sa touto záležitosťou musíme zabrať ešte neskôr, nie len kvôli tej otázke ako takej, ale kvôli tomu spôsobu, akým riešime situáciu. Uvažoval som aj ja, keď si hovorila, že je možné, že tejto téme sa vrátime v inom formáte. To môžu sa tým zaoberať koordinátori. K tejto konkrétnej o otázke, že sa vráti naspäť do programu čo skoro áno ako otázka a potom koordinátori si musia ozrejmiť, ako budeme vôbec narábať s týmto nástrojom písomných parlamentných otázok. Pokračujúci dialog medzi tebou a mnou ako jediných prítomných poslancov nám teraz eh, dáva priestor ukončiť túto záležitosť. Nie. Chcem, aby to bolo opäť na najbližšej schôdzi eh, Libe po tejto. E, myslím, že je to streamované aj na webe a e, takisto teda nemôže neumyselne si taký, tento politický, toto politické posolstvo otlmočilo. Dobre, dáme to potom ako bod programu do, na schôzu koordinátorov. Pokiaľ ide o bod 25, to bolo na 10.30, Teraz povedali, že 15 minútová prestávka a potom 10.30 Eurojust. Sweet. Um, somebody's indicating. Or does the Commission want to respond to the last point? Alebo chce komisia zareagovať na ten eh, predchádzajúci bod? Ale určite si uvedomujete, že keď už ukončím oficiálne nejaký bod, tak sa nedá k tomu vracať. Uh, do you do you really want to go back to the... Naozaj sa chcete k tomu vrátiť? Rád by som zareagoval, pán predseda, ak mi dáte priestor ohľadom prípomienok, ktoré sa týkajú ochoty komisie reagovať na tieto otázky. Naozaj cítim povinnosť vyjadriť sa k tomu, ako vážne vníma komisia takéto otázky. To naozaj, skutočne sa chcete vrátiť. Dávam tu možnosť Dám tu priestor nevrtať sa v tom, keď som uzavrel ten bod. Naozaj to chcete spraviť? E, my to predkladáme, lebo neodpovedáte na otázky na čas. Prídete sem, ja uzavriem ten bod. E, nezažívam to často, pomerne, nezvyčajné. Skutočne, sa pýtam, skutočne chcete sa púšťať do diskusie o tomto argumente? Naozaj. Neodporúčal by som vám to. Ak by som mohla doplniť argument, pán predseda. Doposiaľ všetko bolo v priateľskom duchu. No presne, presne toto myslím. Akým spôsobom k nám komisia pristupuje, pokiaľ ide o parlamentné otázky, tak určite to nebude v takomto priateľskom duchu. Takže mohli by sme to radšej ponechať na budúce, všetci dať kávu a ehm, ja to teda akceptujem, aby predstaviteľ komisie. Dobre, ja teda navrhujem, aby ste tak spravili, naozaj by ste sa riadili mojou radou. Dobre, takže do 10.30 prestávka. we'll get started. Um, I'll, I'll, ex I'll explain everything and I'll actually say that we could do it again in a Okay, colleagues, um, so we're going to... Eh, dobre kolegovia, začneme bod 25 programu schôdze Eurojust. Je mi potešením, že môžem dnes eh, privítať pána Hamrana, predsedu Eurojustu, aby odprezentoval výročnú správu Mal som to potešenie stretnúť sa s pánom Havranom, pomerne novým predsedom. Mali sme však veľmi podrobné stretnutia ohľadom smerovania, ohľadom tej podstaty, ktorou sa zaoberá Eurojust. Naozaj to boli skvelé stretnutia a naozaj je silným lídrom v rámci Eurojustu a je dobré takéto veci registrovať v súčasnosti. Len e, krátko k prítomnosti dnes pomerne nezvyčajný deň. E, Myslím, že ľudia na výbore majú kopu povinností. Niečo sa ale tento týždeň deje, čo spôsobuje takúto sporú účasť. Je to streamované aj na webe. Viem, že máte pomerne veľa e, prezentácií, ale bude potom možno ešte ďalší priestor na prezentáciu v kontexte, keď bude viac prítomných poslancov e, chcem to len takto vás ubezpečiť, nemajte neprevládajte pesimizmu. Ďakujem pani Zipel. E, e, jedna z poslanky, ktorá má tu z lepších účastí za posledné roky. Takže ďakujem pekne jej aj tým, ktorí sú tu ešte. E, je to streamované na webe, takže mnohí sledujú tento program. Poďme teraz k tomu bodu. Nasleduje prezentácia z vašej strany. E, napriek tomu, že je to nahrávané, ako som povedal, e, slúbujeme, že budete mať príležitosť e, prezentovať to znova pred väčším, početnejším publikom. Stretli sme sa aj v rámci Európskej rady a získali sme istú predstavu ohľadom toho, ako sa Eurojust snaží byť relevantnejším, ako sa snaží zlepšiť komunikáciu. Bolo by dobre si vypočuť niečo aj o tom v rámci vašej prezentácie. Takže nech sa páči. Pán Hamran. Many thanks, uh, chair. Many thanks, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za príjemné, srdečné privítanie. Naozaj je mi e, cťou byť tu dnes a naozaj sa cítim privilegovaný, že môžem prezentovať túto výročnú správu e, Eurostu 2017, keď Maastrichtská zmluva uviedla spolupráci v justičných a trestných veciach eh, z roku dozadu. Eh, trestný, trestné činy a prokurátori vyzerali vtedy úplne ináč. Eh, tieto veci sa odohrávali viac vnútri štátov v porovnaní so súčasnosťou a tak aj prokurátori. Oni často cez nepredvídateľné, zlhavé, diplomatické kanály fungovali, zasielali žiadosti cez ústredné orgány neexistovala štrukturovaná inform- výmona informácií, žiadna inštitucionálna platforma pre analýzu, diskusiu a koordináciu e, mnohých e, prípadov e, s kolegami z iných krajín. Posledných 25 rokov zaznamenali zaznamenalo výrazný posun vpred, pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti a spravodlivosti Výročná správa za rok 2017 je takým svedectvom a konkrétnym dôkazom, ako ďaleko sme pokročili za tých 25 rokov. Budete mať možnosť vidieť v tejto správe konkrétne operatívne výsledky. A oni doslova e, spravili z Európy bezpečnejšie miesto. Avšak po 25 rokoch ešte stále je 28 členských krajín, ktoré majú rôzne jurisdikcie, ktoré majú rozdielne pravidla, pokiaľ ide o trestné konania. A takisto majú iné pravidlá, pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov. Skúsenosti z terénu ukazujú, že my, prokurátori, potrebujeme, aby Eurojust bol účinnejší, aby sme vedeli robiť našu robotu. Potrebujeme podporu Eurojustu, aby sme koordinovali naše vyšetrovania, aby sme e, riešili kolíziu jurisdikcií s inými kolegami zo zahraničia, aby sme zozbieravali dôkazy spôsobom, ktorý je prípustný pred vnútroštátnymi súdmi. E, minulý rok Eurojust e, pracoval na 4200 približne prípadoch. Asi 4500 prokurátorov, sudcov a policajných pracovníkov, alebo policajtov z krajiny EU aj mimo krajiny EU e, sa objavilo v Eurojuste za účelom riešenia vecí v teréne. Jedným z z tej skupiny boli aj italianskí prokurátori, prokurátori z Neapolu. E, dovolte mi vás previesť týmto prípadom, ako sa vyvíjala, čo znamenalo zapojenie Eurojustu pre tento konkrétny prípad Neapolu. Vyberáme sa teda do Neapolu. V roku 2015 talianská policia e, zahábala drogy. E, miestny prokurátor, poverený prípadom, čo skoro zistí, že podozriví majú kontakt na Gomoru, mafiánsku skupinu. Prokurátor v Nápole kontaktuje Eurojust s požiadavkou na pomoc a pýtajú sa nás, odkiaľ dostávajú podozrivé osoby drogy. Pracujú s inými spoločníkmi z iných, v iných krajinách. Prokurátori vyšetrujú tých istých jednotlivcov, idú po tých istých, alebo tú istú zločinskú skupinu, ktorá funguje aj v iných krajinách EU. Cez Eurojust e, sa ukázali väzby na španielskú skupinu organizovaného zločinu. Aj oni sú veľmi dobre zorganizovaní, e, vydierajú, prepierajú špinavé peniaze, peniaze a pašujú drogy. Taliansko, Španielsko požiadajú Eurojust o finančnú podporu a o know-how, aby teda došlo k vytvoreniu tzv. spoločného vyšetrovacieho týmu. Od tohto momentu ich úrady fungujú v súčinnosti. Minulý rok Eurojust podporil 200 spoločných vyšetrovacích tímov, to je masívny nárast v porovnaní s dvoma týmami v roku 2002 a opäť jasný signál o obrovskom pokroku, ktorý sme zaznamenali v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti od 1993. E, Časom sa vytvárajú aj isté prepojenia, ukazujú sa prepojenia na zločinské organizácie v Nemecku, tým pádom sa zapája aj tretia krajina, dohodnú si spoločnú stratégiu, aby predchádzali kolízii jurisdikcií a právomoci a diskutujú o rôznych právnych eh, náležitostiach, ktoré súvisia ich s ich žiadosťami alebo s európskymi zatýkačmi alebo s európskymi príkazmi na vyšetrovanie. Po dvoch rokoch sa dostávame do kritického bodu. 5. júl 2017, deň akcie, o 4.30 ráno, o pol 5 ráno, prokurátori z Nemecka, Talianska a Španielska e, sa stretávajú v koordinačnom stredisku e, v Hágu, e, na ústredí Eurojust, kde majú možnosť v skutočnom čase si vymieňať bezpečným spôsobom informácie. Národné policajné zložky sú v zálohe, sú v pohotovosti na rôznych miestach, v teréne, na základe inštrukcie prokurátora, ktorí fungujú po boku začína policia vykonávať plánované zatknutia, prehľadávania, zabavenia aut, majetku. Je možné vytvárať e, krížové väzby počas e, tohto dňa a získavaním nových informácií vznikajú nové skutočnosti, a tie sa prejavujú hneď na konkrétnej akcii. V tomto konkrétnom prípade 33 osôb v 33 krajinách boli zatknutí v ten deň. 5 miliónov eur a viac ako 5000 kg drog bolo zhabaných a boli zobraté z ulic. To bola operácia Santa Lucia. Ja som si úmyselne zvolil ako príklad do mojej prezentácie, pretože obsahuje väčšinu e, nástrojov a procesov Eurojust, koordinačné stredisko, koordinačné schôdze, spoločné vyšetrovacie týmy, akčné dni, právne analýzy. To sú dôležité a jedinečné prvky v rámci e, sady nástrojov Eurojustu, ktorú vieme, ktoré vieme používať pre veľké a komplikované prípady. Ale je tu aj ďalší prvok v, tom, v tomto prípade. To, čo začína ako miestny e, prípad, nakoniec má rozmer taký, taký medzinárodný a pokrýva viaceré roky. Dokážeme to všetko odkryť vďaka prehľadu a koordinácii, ktorá je možná len vďaka Eurojustu. Všetci vieme, že trestný čin a kriminalita nepozná hranice a že sa nezastaví na hraniciach EÚ a preto spolupráca s tretimi krajinami zostáva podstatnou zložkou práce Eurojustu. Od svojho zriadenia Eurojust vytvára sieť justičných kontaktných bodov, eh, eh, kontaktných miest. Eh, teraz je tam 32 krajín tých tretich, medzi tými tretími krajinami a predpokladá sa rozšírenie v nadchádzajúcich mesiacoch. Okrem toho, v priestoroch, svojich priestoroch sú takisto styční dôstojníci zo štyroch krajín. Čierna hora, Norsko, Švajčiarsko a Spojené štáty. Oni sú podstatnou súčasťou rozšírenej rodiny Eurojustu jedný z najkomplexnejších, najkomplexnejších prípadov, ktoré Eurojust riešil v 2017, tak to nám poukázal kolega Zwift. A týkalo sa to futbalu. Boli tam podozrenia z podplácania, falšovania dokumentov, zlej správy a e, financií a boli tam aj väzby na iné krajiny, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko konkrétne. Aj tento prípad e, kulminoval v organizáciu akčného dňa, pozorne načasovaného, simultáne vykonávaného a koordinovaného z úrovne národných prokurátorov v iných strediskách Herojustu. Takisto došlo k zhabaniu dôležitého majetku v tomto prípade, ale čo je dôležitejšie, boli zachované kritické dôkazy. Dovolte mi teraz na tomto výlete pokračovať. Maďarsko. Bola zastraná osoba v rámci zastávky, alebo teda na diálnici. Zdalo sa, že najskôr išlo o nemeckého štátneho príslušníka. Maďarské orgány kontaktovali Eurojust prostredníctvom e, nášho onkol, našej onkol služby 24 nepretržitej linky. Požiadali pomoc, o pomoc. Museli rýchle zabezpečiť európsky vyšetrovací príkaz a e, domov prehliadku v Nemecku, ktorá ukázala, že podozrivá osoba e, požičala svoje auto známemu v Rakúsku, teda rodinnému príbuznému Išli teda do Rakúska, vydali zatýkač, európsky zatýkač, ako aj nový príkaz na vyšetrovanie. Museli sme zmeniť e, jurisdikciu z nemeckej pôvodne. Za pár hodín sme sa presunuli do Rakúska a mali sme nový európsky zatýkač a európsky vyšetrovací príkaz. E, za menej ako 24 hodín po spáchaní tohto zločinu bola podozrivá osoba zatknutá a všetky dôkazy vrátane zbrane boli zaistené, úspešne zaistené keď sa pozrieme na širší obraz ostatných výsledkov, e, domnievame sa, že sú ešte viac výpovedné, majú ešte vyššiu výpovednú hodnotu. Analizujeme prípady a vybrali sme si 10 e, takých prípadov Eurojustu e, s vysokým takým profilom v rôznych oblastiach trestných činov a budete vidieť výsledky. Vďaka Eurojustu národné orgány dokázali zatknúť 345 členov organiza- e, zločinských organizácií vykonať viac ako 300 prehliadok priestorov a zhabať viac ako 30 miliónov v hodnote majetku. To je podľa nás e, neuveriteľné veľké číslo, keď si vezmete, že ročný rozpočet Eurojustu sa pohybuje na úrovni asi 37,5 milióna eur. Čo je ale dôležitejšie, Eurojust pomohol vyšetrovateľom aj prokurátorom získať e, e, rôzne typy dôkazov a vybudovať taký robustný prípad, ktorý obstojí pred no, vnútroštátnymi súdmi. E, naše ciele, ktoré sledujeme, tie dosahujeme kolektívne a parlament je do toho tiež podstatnou mierou zapojený ako zákonodarca. Prispel k tomu, že bol stanovený nový nástroj na justičnú spoluprácu, ktorý sa stal podstatným z pohľadu boja proti cezrenčnej kriminalite vrátane európskeho zatýkacieho príkazu príkazu na zmazenie, zmrazenie majetku alebo Európsky vyšetrovací e, príkaz. Ako rozpočtový orgán ste nám e, umožnili zabezpečiť dostatočné prostriedky, aby sme pokračovali v našej práci a chcem týmto sa úprimne poďakovať za vašu podporu. Veľká vďaka. Drahé poslanky a poslanci výboru LIBE, keď sa pozrieme e, do budúcnosti, ako Eurojust by mal vyzerať, vidíme nasledovné priemerný nárast v spracovaných prípadoch 10 ročne to znamená stovky nových prípadov každoročne, viac času, viac ľudí potrebných na prácu Eurojustu. Čo takisto vidíme, keď pozrieme do budúcnosti, je, že možno nebudeme mať zdroje na to, aby sme zvládali takéto zvýšené počty prípadov. Spravili sme maximum na to, aby sme sa pripravili. Urobili sme komplexnú prierezovú inštitucionálnu reformu, tak aby sme boli účinnejší, efektívnejší na novo sme organizovali naše zdroje, tak aby sme dokázali poskytovať viac e, operačnej podpory našim e, národným kontaktným bodom a národným e, úradom, ale to nebude stačiť na to, aby sme zvládali zvyšujúci sa počet žiadostí od členských štátov. Napríklad, pokiaľ ide o rok 2019, sme požiadali o troška viac, teda 41 miliónov eur to budeme potrebovať na to, aby sme pokračovali v našej operačnej práci, aby sme zaručili konkrétnu pomoc členským štátom, napríklad e, formou financovania spoločných vyšetrovacích tímov alebo pokračovaní e, takýchto operácií a akcií e, veľkého rozsahu. Chcel by som využiť e, túto príležitosť a požiadať vás o podporu v rámci nadchádzajúcej diskusie o rozpočte na rok 2019 aj ďalej výhľadovo po roku 2020, tak aby Eurojust e, mohol naplniť svoju misiu poskytovať spravodlivosť naprieč hranicami. Dnes som tu, aby som prezentoval nie len Eurojust, ale takisto aj 330 e, vyčlenených profesionálov, profesionálnych kolegov, ktorí pracujú v rámci Eurojustu. E, výsledky Eurojustu sú aj výsledkami ich záväzku, ich angažovanosti a usilovnej práce. Spolu sme my Eurojust, spolu môžeme Európu spraviť bezpečnejšou a spravodlivejšou. E, Drahej poslanci výboru Libe, ďakujem za pozornosť a za kontinuálnu, za neustálu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto prezentáciu. Bolo to osviežujúce. Máme tu jedného poslanca, poslankyňu Birgit Sipel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za túto prezentáciu. Zameriam sa na možno dve oblasti. Vy ste na začiatku povedali, že ešte aj po 25 eh, rokoch sú tu pravidlá v justičnej, policajnej oblasti, ale líšia sa od krajiny k Ukrajine a to isté platí aj pri prístupe alebo zaisťovaní dôkazov. Teraz nejde o to zdôrazňovať tie rozdiely, ale možno, že by ste mohli povedať, e, za akých okolností je zaručený tento prístup e, v jednotlivých členských krajinách. Je to tak, že v niektorých krajinách je možno iba podozrenie, že by že stačí podozrenie e, na nejakú zločineckú činnosť. A taktiež ste hovorili o finančnej podpore pre národné vyšetrovania. A potom ste hovorili o spoločných vyšetrovacích tímoch. A ja som rozmýšľala nad tým, či sa to naozaj zameriava na tieto te týmy, finančná podpora, alebo by sa dala získať ešte dodatočná finančná podpora zo strany členských krajín. A v závere ste hovorili tiež o tom, že je tu čím ďalej tým viac prípadov, ktoré musíte riešiť. že možno nemáte všetko, čo by ste na to potrebovali. Ja sa chcem spýtať na ten zvýšený počet prípadov. Je to výsledok zvýšenej, zvýšenej nadnárodnej cezhraničnej zločineckej činnosti, alebo sa zvýšilo povedomie v jednotlivých členských krajinách, ktoré teraz eh, chcú eh, viac zapájať Eurojust a lepšie spolupracovať. A potom sa ešte vrátim tomu, že sú rozdiely medzi našimi členskými krajinami. Nielen pokiaľ ide o pravidla, možno by sme potrebovali viac personálu v justícii a polícii, možno, že lepšie vybavenie, to by sa mohlo zmeniť v niektorých členských krajinách a taktiež e, viac prípadov, ktoré teda rieši Eurojust, by možno tiež bolo treba poskytnúť viac financií to možno nie je až tak otázka na vás, ale skôr na komisiu a radu, ak sú ochotné spraviť e, viac na európskej úrovni. Ja samozrejme hovorím o peniazoch, e, vyčleniť e, na to viac peňazí v európskom rozpočte. A ešte jedna otázka, ktorá opäť asi nie je priamo určená vám, možno, že by ste sa ani oficiálne k tomu nemohli vyjadriť. Čiže opäť sa obraciam na komisiu a radu na to, aby boli peniaze pre Eurojust a všetko ostatné, o čo žiadajú členské krajiny, či e, Rada a komisia sú ochotné porozmýšľať nad novými zdrojmi, z ktorých by to mohlo do európskeho rozpočtu ísť. Je dobre hovoriť o tom, čo všetko by sa dalo spraviť, ale ak sa na to nevyčlení viac peňazí, tak sme v slepej uličke. Takže toto by boli moje otázky. Mm, možno, že na niektoré budete vedieť odpovedať vy, pán Hamran, ale možno, že skôr komisia rada. A ja by som doplnil otázky, ak súhlasíte, a potom dostanete priestor na takú spoločnú odpoveď. Hovorili sme o istých bodoch už predtým aj na Rade pre e, vnútro ste vystúpili, keď sa snažíte o reformu Eurojustu. My sme počuli e, tú výročnú správu. Na čo sa zameriavate v rámci reforiem? Čo sa zmení? Rozpočet je obmedzený ale e, Eurojust odvádza mnohé činnosti v členských krajinách. Takže to je podľa mňa zaujímavý aspekt, že sa z vášho rozpočtu financujú aj tie spoločné vyšetrovacie týmy a to predstavuje nemalý objem práce. Preto sa pýtam, aká je priorita Eurojustu. Uvidím príklad My sme boli nedávno na Slovensku a bolo jasné, že my v mene tohto výboru sme mali pocit, že by sme sa mohli obratiť na Europol a viesť tam e, spoločné vyšetrovanie. Išlo samozrejme o tú vraždu novinára Kuciaka. Je to ale aj taká systémovejšia otázka. V tomto konkrétnom prípade ide o Slovensko, ale dobre, mohli by sme hovoriť o praní špinavých peniazí napríklad v Rumunsku alebo čo len chcete. Ako rozhodujete, keď ide o niečo takéto rozsiahle, čo presne spravíte? Videl som tú výročnú správu. Riešite veľké témy Opäť e, slovenský príklad. E, my sme e, videli, že sú tam isté tvrdenia, do ktorých by ste sa vy mohli zapojiť, ale aj strategickejšie otázky, fungovanie súdnictva a to platí aj pre iné krajiny, školenie, pomalosť súdnictva. Aká je teda priorita pre Eurojust? Je to dlhodobý horizont, alebo ide o to väčšiu pozornosť zameriavať na to, čo je tu teraz? Zločinecká činnosť, v prípade ktorej zakročiť. Ne, ne, ne, dochádza ku konfliktu s prácou Europolom Ide o to školiť e, sudcov, prokurátorov. Je toto hlavná činnosť. A ako využívate v tomto zmysle aj prostriedky. Ten rozpočet naozaj je veľmi obmedzený. A je to dôležité aj kvôli budúcnosti tejto inštitúcie. Birgit Sipel, keď hovoríte už o školení, pán predseda, máte niečo podobné ako CEPOL, samostatné oddelenie a ak to tak nie je, myslíte, že by ste takéto samostatné oddelenie pre um, školenia potrebovali? aby som upresnil tú otázku konfliktu s Europolom. Robíte teraz viac v oblasti boja proti terorizmu, ale e, v čom sa odlišujete od Europolu? Naozaj sú to tiež školenia pre ľudí, ktorí sú aktívne v tejto bezpečnostnej oblasti. A pri tých spoločných vyšetrovacích tímoch e, diskutujete aj s ostatnými, s komisiou, ako, ako rozhodujete? Áno, je tam asi nejaký výbor, nejaká rada, ale strategicky ako k tomu pristupujete? Pán Hamran, ďakujem za všetky otázky. Pokúsim sa odpovedať na všetky naraz prvom rade chcem objasniť, že Eurojust nemá mandát v oblasti školenia, vzdelávania. My reagujeme na požiadavky, čo znamená, že členské krajiny sa na nás obracajú. Oni vyšetrujú jednotlivé e, prípady súvisiace so zločinom ak je tam nejaký problém, nejaký medzinárodný prvok, nejaké právne, komunikačné, finančné problémy, tak e, dobrovoľne postupia daný prípad Eurojustu. Nie je tu žiadna povinnosť na strane členských krajín obrátiť sa na Eurojust. Je to aj vo výročnej správe skoro 2700 prípadov e, za uplynulý rok a to je všetko na dobrovoľnej báze. My im potom poskytneme pomoc, ktorú potrebujú. Môže to byť právny problém, pretože sa inak uplatňuje nejaký konkrétny európsky legislatívny nástroj a členské krajiny uplatnili inak e, konkrétny legislatívny nástroj. Takže niekedy ide o to objasniť takýto problém právnej povahy. Ide o to, aby sme našli riešenie pragmaticky, e, pragmatickú odpoveď. A potom to môžu byť aj operácie vo veľkom meradle, kedy ide o to vytvoriť spoločný vyšetrovací tým môže nejakej krajine chýbať nejaká e, expertíza, nevedia, čo by malo byť súčasťou toho spoločného, tej dohody o spoločnom vyšetrovacom týme, ako to vyzerá v konkrétnej členskej krajine, čiže Eurojust, e, potom ten prípad e, vysvetlí danému partnerovi, navrhne dohodu o spoločnom vyšetrovacom týme a vysvetli podmienky, na ktorých taká dohoda bude stáť. Ide teda o skutočne praktické právne aspekty. Takto sa snažíme pomôcť e, ľuďom z praxe. A častokrát je tu aj ochota rôznych krajín uzatvoriť dohodu o spoločnom vyšetrovacom týme. Potom ale musia spolupracovať, musia sa stretnúť, musia aj cestovať. A letenky, tlmočenie, preklady, špeciálne zariadenia na zabezpečenie e, kryptovaných, e, kryptovanej komunikácie medzi jednotlivými týmami. A v vtedy vstupuje do hry Eurojust. Je to konkrétna požiadavka a my preto žiadame o viac finanš, finančných prostriedkov pre spoločné e, vyšetrovacie týmy. Náš rozpočet, ako povedal pán predseda, nie je to veľa, 37,5 milióna eur, ale z toho 1,3 milióna sa vracia členským krajinám v podobe tých spoločných vyšetrovacích tímov. Je tu však rastúci dopyt. V roku 2002 sme mali spoločné vyšetrovacie týmy. Uplynulo 15 rokov a vidíme, že Eurojust podporil 200 spoločných vyšetrovacích tímov Nikdy nejde o nejaké zanedbateľné prípady, naozaj sú to veľmi dôležité, rozsiahle prípady. Ide o terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, rozsiahle daňové podvody alebo prípady prania špinavých peňazí, obchodovania s drogami alebo so zbraniami. Skutočne prípady, ktoré e, sú už z ich povahy e, cezhraničné. No a pokiaľ ide o reformy, uvedomili sme si, že súčasná personálna situácia už nemôže zaručiť rovnako kvalitnú pomoc, ako by sme poskytovať chceli. Čiže sme sa kriticky pozreli na to, ako hospodárime a zistili sme, že by sa dali trošku inak využívať prostriedky zamerať sa na operatívnu pomoc. Hovorili sme o tom aj na kolegiu Eurojustu a padlo strategické rozhodnutie, teda, že treba inak využívať peniaze a z administratívnych e, oblastí to presunúť na tie operatívne. A tak vidíme našu budúcnosť. Chceme sa oveľa viac zamerať na operatívnu prácu, to znamená podpora, riešenie konkrétnych prípadov, zameranie na právne otázky a e, konkrétna pomoc členským krajinám. Tých 28 e, právnych e, systémov, ktoré sa líšia. Taká je realita, tomu rozumieme. Máme 28 členských krajín, 28 rôznych právnych kultúr. A ako som tiež povedal, e, v krajinách sa nejednotne uplatňuje nejaký konkrétny európsky právny nástroj. Určite nie teda jednotná jednotné uplatňovanie. Naviac e, e, nie je možné všetko zharmonizovať, aj keď sme toho dosiahli už veľa. Aj keby bol vyšší stupeň harmonizácie, tak by sme ešte stále mali iné procedurálne požiadavky a zoberme si napríklad domové prehliadky. V Taliansku si to vyžaduje povolenie od súdu, to isté platí aj na Slovensku, ale tie podmienky, za akých sa to povolenie prideli, nie sú jednotné. Tam vstupuje do hry tá prípustnosť e, dôkazov. To, čo sa získa v Taliansku, potom môže byť využité aj v rámci konania na Slovensku. Nemám e, konkrétne čísla. Potom eh, tá situácia na Slovensku, o ktorej ste hovorili, alebo aj v iných krajinách, ako som už povedal, my sa nezameriavame na školenia a ako rozhodujeme, čo spravíme. Snažíme sa to trošku triediť. E, e, predseda, e, ja som hovorila o nejakých požiadavkách nedostatky v niektorých krajinách v kontexte súdnictva. Vy už ste povedali, že reagujete na konkrétnu požiadavku. A to bola asi aj odpoveď pána Hamrana. Áno, inak nezasahujeme, ale slovenské prípady veľmi skoro postúpili tento prípad Europolu a potom Eurojustu. A 18. apríla sme mali koordinačné zasadnutie s talianskými partnermi v Euro, u nás, ale bol tam prítomný aj Europol. A tak vidíme aj našu budúcnosť. Nie je iná možnosť ako spolupracovať a spojiť e, rôzne agentúry a krajiny. Iba e, vďaka spolupráci môžeme vy, vyriešiť ťažké prípady, ktoré niekedy vyplývajú z tých rozdielov aj v oblasti súdnictva. Dobre, budeme musieť pomaly končiť. To bolo veľmi zaujímavé. A myslím si, že hlavnou aktivitou Eurojustu sú naďalej otázky ako e, zatýkací príkaz, vyšetrovací príkaz a náš výbor sa o tieto témy taktiež zaujíma. Takže to je vaša každodenná práca, to sú vaše hlavné aktivity a my sme vás tu dnes veľmi radi videli. Viem, že určite stojíte o dobrý vzťah s našim výborom. Ďakujem, ospravedlňujem sa za tú účasť dnes, ale pri iných príležitostiach opäť vás poradi privítam ako nového predsedu Eurojustov. Ďakujeme za vašu návštevu. Ďakujem. Prajem taktiež všetko najlepšie a dobrú spoluprácu. Ďakujem kolegovia. Ďalší bod začne už o pár minút. Dear colleagues, if everyone is present, we would... Vážení kolegovia, keď všetci sa pousadzajú, tak by sme začali. One hour, so it would be helpful if you... Máme len hodinu, takže prosím, posadajte si. Um, Kolegovia, začneme. Máme len hodinu. Takže myslím si, že v našom záujme začať. Začneme bodom 27 našho programu Situácia v Maďarsku, vychádzajúc z uznesenia Európskeho parlamentu 17. maja 2017. Budeme dnes hovoriť o návrhu správy. Spravodajkyňou je Judith z a máme tu Petra Sahartova, ktorý je maďarským ministrom pre zahraničné záležitosti a obchod. Ako viete, 17. maja Európsky parlament schválil uznesenie ohľadom situácie v Maďarsku. V odseku 10 parlament e, poveruje výbor pre občanské slobody a práva vypracovaním správu na túto tému, kde sa vyzýva rada, aby konala. Samozrejme, pani Sargentini, ako viete, bola menovaná spravodajkyňou 11. júla 2017. Od tej doby pracovala s tieňovými spravodajcami, väčšina z nich tu dnes je, pracovala na príprave návrhu správy. Pani Sargentini predstavila svoje nálezy v rámci prípravy tejto správy 12. apríla na stretnutie nášho výboru a dnes vám predstaví svoj návrh správy a taktiež chcem privítať pána Petra Sijarto, ktorý je maďarským ministrom zahraničnej veci a obchodu. A teraz dozdám už slovo našej spravodajkyni pani Sargentini na 10 minút a predtým, než sa ujme slova, chcem zdôrazniť, že čo týka načasovania, máme len hodinu na celý tento bod, takže aby sa nám to podarilo. Prosím, každý sa pridržiavajte prideleného rečníckého času a nehovorte dlhšie, než vám je povolené. Takže, pani Sargentíny, máte 10 minút. And, and ďakujem a ďakujem za tento úvod v mojej správe. Teda by som pohovorila pár minút táto správa vychádza z pravidla 83 Európskeho rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Tam sa hovorí, že parlament má právo vyzvať radu, aby konala v zmysle e, článku 7 odseku 1 zmluvy fungovania Európskej únie. A v maji 2017 plenárne zasadanie vyzvalo výbor Libe, aby konal, keďže situácia v Maďarsku predstavuje riziko ohrozenia porušovania článku 2 a 3 zmluvy. Ja som na jeseň a na jar pracovala na tejto téme, aby som pochopila situáciu. Mali sme verejné vypočutie, mali sme stretnutie s expertami, spoločne s tými spravodajcami a Maďarská vláda bola pozvaná, pán minister bol na vypočutí a venovali sme tam, venovali sme taktiež e, stretnutie tieňových spravodajcov. To boli sme si vypočuli maďarského veľvyslanca Bruseli. No a teraz chceme umožniť ministrovi, aby sa vyjadril k návrhu mojej správy. Je to môj návrh správy a uvidíme, ako nakoniec tá správa bude vyzerať. Táto správa, to by som chcela objasniť, nie je výzvou k rokovaniam s maďarskou vládou. Toto, táto správa bude predložená rade a rada musí zvážiť, či spustí konanie proti členskému štátu, pokiaľ tento členský štát e, zišiel z cesty právneho štátu európskych hodnot do demokracie. Úlohou Európskeho parlamentu nie je rokovať a myslím si, že už v podstate toto je aj pase. Taktiež eh, nám bolo, boli uložené určité veci, ktoré sme mali preskúmať. Ten zoznam mal dlhý, ja som sa na ne všetky pozrela, trochu som ich popreskupovala. A Našla som tam trochu taký logickejší zoznam. Začala som ústavou, s súdnym sektorom, slobodou vyjadrovania, akademickou slobodou a slobodou vierovýznania. A toto som urobila preto, lebo som chcela sa pozrieť na dôsledky ústupujúceho právneho štátu a demokracie a taktiež sa pozrieť na to, aký to má dopad na maďarský národ. Maďari potrebujú mať istotu, že ich základné práva sa budú e, chrániť a že buď sa, sa bude s nimi zaobchádzať ako s rovnými pred e, súdom. A európske občania, aj maďarské občania, všetci sa musíme cítiť bezpečne a rešpektovaní. A my ako Európsky parlament máme takú úlohu, že pokiaľ maďarská vláda toto nezaručuje, tak je treba konať. Pred dvomi týždňami som prednesla prvú prezentáciu a dom celkového obsahu mojej správy, ako som už povedala, a dnes to vysvetlím znovu. Stručne, všetky tieto veci sú už obsiahnuté v správach eh, rešpektovaných eh, orgánov ako OSN, OBSE a Rada Európy. Taktiež som eh, preskúmala procesy, ktoré boli pred súdmi v Luxemburgu a v Štrasburgu. A taktiež mnohé správy boli v priebehu rokov už napísané na túto tému. Toto je poprvýkrát, kedy Európsky parlament vypracoval takú správu a preto si myslím, že je dôležité, aby táto správa vychádzala e, z reality a aby obsah odpovedal pravde. Správa, ktorú máte pred sebou, je z 12. apríla a to bolo pár dní po maďarských voľbách a mne sa tam podarilo e, už zakomponovať predbežné zistenia misie OBSE e, z maďarských volieb do mojej správy a taktiež tie finálne poznámky tam zapracujem, pokiaľ ich dostanem na čas. Taktiež e, záverečná verzia správy musí obsahovať aktualizáciu situácie, predovšetkým čo sa týka toho, čo maďarská vláda nazvala tzv. E, zákonom Šoroš. Chcem ešte vysvetliť, že správa sa venuje viacerým témam, než je len implementácia a vykonávanie európskeho práva v členskom štáte. Taktiež sa zaoberá otázkami porušení v oblastiach, kde členské štáty e, konajú autonómne. Taktiež moja správa obsahuje otázky, ktoré majú dopad na spoločnosť, aj čo sa týka nelegislatívnych okolností, teda dopadu, ktorý v podstate mení fungovanie spoločnosti. Napríklad e, tu máme médiá, ktoré podporuje štát alebo financovanie alebo nefinancovanie politických strán pred voľbami, alebo e, legislatíva, ktorá bola stiahnutá, ale napriek tomu má ešte negatívny dopad. Napríklad, čo sa týka veku odchodu do dôchodku e, sudcov, ďalej konania pri porušení, či boli ukončené alebo nie. Nede tu len o legislatívu, platnú legislatívu. Ide tu o výsledky, o ten zmrazujúci účinok na spoločnosť. A na záver chcem povedať, pán predseda, si myslím, sme odviedli dôkladnú prácu a plenárne zhromaždenie nemalo pravdu, keď povedalo, že súčasná situácia v Maďarsku jasne predstavuje riziko vážneho porušenia hodnot, na ktorých sa zaklada Európska únia a štyri výbory tohto parlamentu majú pred, predložiť stanovisko. V dvoch výboroch sa už e, hlasovalo výbor pre ústavné záležitosti a výbor pre rozpočtovú kontrolu. A tieto oba výbory vyzývajú náš výbor LIBE, aby sme pokračovali v našej práci. Hovoríme tu o spustení článku 7 odseku 1. To, tento podporuje našu kauzu a chcem aby kolegovia sa vyjadrovali, aby som mohla moju správu vylepšiť. Ďakujem spravodajkyni pani Sargentini. A teraz priamo bude hovoriť teňovi spravodajcovia, keďže všetci, čo tu sedia, sa budú chcieť asi vyjadriť, či sa na mňa pozerajú. Takže požiadam všetkých vrátane teňovi spravodajcov, aby hovorili maximálne dve minúty, musíme byť disciplinovaní, ináč sa nám to nepodarí zmesti do jednej hodiny. Tak začneme tými spravodajcami. Chcete viac než dve minúty? Dobre, uvidíme, ako to pôjde. Takže 3 minúty pre tieňových a všetci ostatní 2 minúty. Pani z Argentíny išla vám príkladom, hovorila len 6 minút miesto 10, takže rýchlo. 3 minúty pre tieňových spravodajcov, 2 minúty pre všetkých ostatných. Najprv EPP, tieňová spravodajkyňa Roberta Mecola na 3 minúty. Ďakujem, Klo. Na úvod chcem povedať, že všetci sme si vedomi toho, že toto správa ohľadom situácie v Maďarsku je bezprecedentná, ale bohužiaľ taká je aj situácia v EU celkovo. Chcem poďakovať spravodajkyni za jej prístup. Mali sme veľa stretnutí tých spravodajcov, ja som bola prakticky na všetkých a spravodaj kine, spravodajkyňa mala za cieľ nám predstaviť situáciu v Maďarsku, vyhodnotiť rôzne skutočnosti, tak sme sa stretli napríklad s veľvyslancom a s ďalšími, toto bolo veľmi užitočné. Videli sme túto správu, položím teraz pár otázok a hovorí sa tam, že v Maďarsku akademická sloboda, sloboda vyjadrovania a zhromažďovania sú ohrozené legislatívou, napríklad čo sa týka Stredoeurópskej univerzity a dodatočný čas, ktorý dostali cudzie univerzity v Maďarsku, aby splnili kritéria, to je otázka sama o sebe. Tvrdí sa, že toto spôsobuje neistotu a vytvára to efekt právneho limba pre inštitúcie vyššieho vzdelávania. Otázka je, kto by sa hlasil na nejakú univerzitu, pokiaľ sa nevie, či tá univerzita tam e, ešte o pár rokov bude. Takže toto je otázka, ktorou sme sa zaoberali aj v súvislosti s odporúčaním Európskej komisie na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Ďalej, organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia, tam ja ako téma spravodajkyňa a nie ako koordinátorka EPP chcem povedať, že toto je legislatíva, ktorá možno by mohla obmedziť tzv. cudzích agentov, neboli tam žiadne, žiadne zmeny v rámci legislatívneho procesu nezredukujú obavy ohľadom toho, že e, takýto zákon by nepotrebne e, obs, o, obmedzoval slobodu zhromaždenia a vyjadrovania. Takže neviem, prečo by akákoľvek vláda chcela ísť proti základným hodnotám Európskej únie a Mm, toto nezakrie ani veľké víťazstvo vo voľbách. Taktiež tam ministra ďalej žiadame. Ja ho tu vítam, som rada, že som tu, oceňujem všetkých, ktorí sú pripravení diskutovať a viesť dialog a pracovať na nejakom riešení, aj u nás na Malte. Realita je taká, že ministri prídu jeden deň sem a potom na druhý deň začnú proti e, bruselskú kampaň, kampaň naspäť doma a niektorí potom nás považujú svojich nepriateľov. Takže ma zaujímalo, aké kroky chce maďarská vláda ďalej urobiť. Takže na záver chcem povedať, že je skutočne dôležité, že vysoký e, komisár OSN komentoval reakciu Maďarska na situáciu s utečencami. Je treba zaručiť posilnenie našich princípov a v tejto súvislosti sa teším na prácu na tomto spise. Viem, že mnohí kolegovia z mojej politickej skupiny predložia mnohé pozmenujúce návrhy týkajúce sa mnohých zmien, mnohých tém a my chceme zareagovať na obavy, ktoré boli vyjadrené rôznymi v súvislosti s rôznymi oblastiami. Ďakujem pekne za SAD, Tieňová, Jozef Vajdenhovca, Tieňový. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že si vystačím s tým prideleným časom, pretože ide o to, aby sme prezentovali niektoré principiálne pripomienky Situácia v Maďarsku nás trápi už od roku 2012, 6 dlhých rokov a vždy šlo to, či stav demokracie, e, ľudských práv skutočne zodpoveda tomu, čo je popísané a stanovené v článku 2. Tieto závažné obavy e, boli vždy komunikované našimi poslancami. V čom sme nemali celkom zajedno je, že aké dôsledky by to malo mať navonok. E, zavedenie toho konania v smysle článku 7 je vždy tak posledná inštancia ultimarácio a vytvorenie mechanizmu právneho štátu, nejakého takéhoto nástroja, ktorý sme tu odsúhlasili, to vždy sa odvíja od toho samotného uplatnenia. Zároveň bolo vždy celkom jasné, že tie problémy sa nedajú odsúvať a problémy sa sami neriešia. Nedá sa to len tak počkať a prečkať tá paralela teraz e, s tým stavom už celé roky pretrváva a celkovo je tu ohrozenie všeobecného liberálneho modelu demokracie, na ktorom je postavená Európska únia. Aby sme to povedali jasne, neexistuje neliberálna demokracia. Bez liberálnych zásad, e, tolerancie, e, konania iných, takisto zabezpečenia nezávislosti vyjadrovania nezávislých eh, súdov a bez občianskej spoločnosti demokracia nefunguje. Chcem aj povedať, že východ Európy celé desiatky rokov musel zažívať práve takúto skúsenosť. Vtedy sa to nazývalo ľudová demokracia a bola to trpká skúsenosť pre ľudí žijúcich v týchto krajinách. Bez tých eh, predtým popísaných liberálnych princípov eh, demokracia je vyprázdnená, je ako prázdna budova o to ide aj pri tejto diskusii a istotne je to tak, že mechanizmus demokratického súkolia e, má slúžiť k tomu, aby bola zabezpečená väčšia transparentnosť, aby to lepšie fungovalo a to musí vychádzať zo všetkých dostupných informácií. E, parlamentné voľby v Maďarsku sa skončili jednoznačne a preto by bolo vhodné rýchlym spôsobom a jednoznačne vy vyjasniť rôzne pochybnosti viacerých strán ohľadom takéhoto výsledku. To ale dnes nie je téma, to je periférne skôr, pokiaľ ide o to, čo riešime. Ústredná otázka je, na čo má oprávnenie e, legitimne zvolená vláda a ja sa pripájam k tieňovému spravodajcovi ZPP e tieňovej ZPP, e či mi tá väčšina dáva možnosť riešiť všetko a teda presadzovať všetko. Znamená to aj ochranu menšín a takisto treba cez demokraciu zabezpečiť nevyhnutný mechanizmus e, konkurencie a súťaže. Ide o tieto veci, nie ide o politické verdikty nad predchádzajúcimi udalostiami alebo nad tým, čo sa deje v Maďarsku, to ide. nie je možné byť ľahko vážny. My sme si zvolili preto postup cestu, ktorú, ktorá veľmi pozorne, obozretne analizuje veci, ktoré sa dejú. Ja ďakujem veľmi pekne spravdajkyni, že veľmi obozretne s týmto pracoval, že sa nedala zatiahnuť do nejakých politických prekáračiek a ja som mu rád pri tom podporil. Je mi len ľúto, že sme nedokázali získať väčšinu pre misiu, ktorá by zistovala skutočnosti v Maďarsku. Tí zástupcovia Benátskeho výboru Rady Európy, ďalej predstavitelia maďarskej občianskej spoločnosti, Všetky tieto stretnutia, ktoré sme absolvovali, mali mimoriadnu hodnotu a ja som rád, že konzekventne to presadila aj pani spravodajkyňa a ten, tá správa konštatuje definitívne, že v prípade Maďarska ide o systémové porušovanie zásad, ktoré sú stanovené v článku 2. Ja som predstavil túto správu na skupine, jednomyselne bola podporená a jednotlivým kolegyňam, eh, jednotlivé kolegyne kolegovia teraz vypracovávajú pozmeňujúce návrhy, ktoré včas dáme k dispozícii. Ďakujem. EKR, e Marek Jurek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja czytając to projekt... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď som si prečítal návrh správy, stále som myslel na Winstona Churchilla, táto správa je skvelým potvrdením veľmi dobre známej pravdy. A síce, že parlamentná demokracia so všetkými výhodami musí stále bojovať proti nevýhodám, ktoré z takéhoto usporiadania plynú. Takže táto správa je vlastne zoznamom javov, ktoré sú prítomné v akékoľvek demokratickej krajine. Nerozumiem, prečo e, sme sa rozhodli špecificky obiňovať e, Maďarsko. Máme len 3 minúty, takže chcem povedať nasledovné. Otázka integrácie rómskej menšiny. Polovica členských štátov v EU má podobné problémy. Z úplne neznámych dôvodov len Maďarsko je obviňované a pritom Maďarsko robí viac ako iné krajiny v tomto ohľade, takže naozaj nerozumiem prečo tak veľa ľudí a politických strán dávajú väčší priestor vlastným predsudkom e, a nepočúvajú e, Liviu Jaroku, našu kolegyňu z parlamentu, ktorá v tejto konkrétnej rokovacej miestnosti povedala veľmi jednoznačným spôsobom, čo Maďarsko e, robilo na to, aby integrovali maďarskú rómskú menšinu. Ako je možné, že človek zachádza až do takých extrémov, aby ignoroval realitu? Keď sa stretla naša pracovná skupina, e, profesor Gábor Polák e, z Univerzity v Péči, keď odpovedal na moju otázku, tak pripustil, že obvinenia, ktoré sú znášané voči Maďarsku, že by rovnako boli platné aj pre socialistickú vládu premiéra Ďurčányho. A v tom čase to každému bolo jedno v princípe pokiaľ ide o fungovanie štátom vlastnených podnikov, médií a tak ďalej, tak ďalej. Takže všetko nakoniec je o, tá, o, to, otázke, o čo tu ide. Je to skutočne o demokratických štandardoch. Pani Intfeld eh, dobre odpovedala na túto otázku, keď sme sa stretli v decembri, keď povedala, citujem, nebudeme porovnávať maďarskú legislatívu s právnymi aktami v iných krajinách. Koniec citácie. To je veľmi dobré vyhlásenie z selektívnej spravodlivosti. Zdá sa, že sme sa rozhodli zaobchádzať s jednou krajinou rozdielne. O čo teda ide? O čo tu ide? Aj pani Infeld, ako som spomenula, opäť e, potvrdila na plenárke a povedal to potom aj Guy Verhofstadt, že sú ľudia, ktorí majú hlboko zakorenenú animozitu voči Maďarsku v Európskej únii. Toto sa dá prirovnať k rozkolu v rámci EÚ, rozdeleniu EÚ. Kolega Weidenhofer povedal, že väčšina nemá právo diktovať menšine. A ja súhlasím. Všetci z vás, eh, kolegovia, postavte sa pred zrkadlo a povedzte si to pred zrkadlami nie, väčšina nemá právo diktovať menšine. Ďakujem veľmi pekne. The, uh, the, the shadow is Louis Michel. Louis Michel, tieňový Alde. Chcem len pripomenúť, Louis Michel nahradza ho koordinátorka ALDE Natalie Grisbeck. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, Ňo Louis Michel práve teraz e, nemôže byť prítomný a v mene skupiny, preto aj v jeho mene chcem zdôrazniť, že to, čo nás dnes spája, je skúmanie špecifickej správy. Tá správa nás dosť e, zavezuje. Je to dosť jedinečné v európskom priestore. Je to pre nás záväzné, pretože ide o európskych občanov a k tým patria aj maďarskí občania. A v žiadnom prípade nejde o nejaké obviňovanie e, Maďarov, ale ide o otázku e, súladu a spája nás uznávanie základných práv všetkých občanov EÚ a k tým patria aj Maďari. Chcem sa najskôr v rýchlosti poďakovať e, kolegyni Sargentini za jej dôslednú prácu. Vďaka tomu máme takúto vyváženú, presnú, stručnú správu a e, potvrdzuje to, že e, sa tu musia angažovať všetci Európania a využiť všetky možnosti zmluvy. Um, analýza vyplýva aj z toho, čo vieme od iných medzinárodných aktérov, legitímnych a preto naša skupina aj s tieňovým spravodajcom Louis Michelom sa stotožňujeme so spravodajkyňou a všetkými ostatnými aktérmi, čo sa týka porušovania ľudských práv, ich eh, trieštením a ohrozovaním základov demokracie, nezávislosť spravodlivosti, médií, e, otázka menšín a tak ďalej. To všetko je v hre. Takže naozaj tomu venujeme veľkú pozornosť a pozorne budeme čakať na odpovede rady. Na Sophie Intveld sa e, obrátil zástupca EKR. Určite na to zareaguje. Nehovorím, že ide o nejakú falošnú správu, ale každopádne je to do istej miery zdeformovaná informácia. Som zvedavá na jej reakciu. E Ďakujem pekne. GUE NGL. Marie Kristin Veržia, nech sa páči. Oui, merci, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Je to trošku eh, špecifický moment pre náš parlament. Ide o prvú správu takejto povahy a pani Sargentini stala pred skutočnou výzvou. Myslím, že to zvládla vynikajúco. Nejde o žiadne politické predsedky, o nejaké lacné obviňovanie, ale je to zásadná politická otázka. Pani Sargentina vychádzala aj z toho, čo robia iné uznávané inštitúcie, aj rozsudok súdneho dvora. Za to sa aj chcem poďakovať. Zdôrazním niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Ochrana údajov. Tu je práve rozsudok e, súdneho dvoru Svábo, To je podľa mňa dobrá referencia. Potom otázka slobody prejavu e, bola pozorovacia misia OBSE a správa Rady pre ľudské práva v týchto veciach, potom sloboda náboženská, to zahrňa možnosť veriť alebo neveriť, to treba zdôrazňovať, potom práva eh, utečencov, žiadateľov u azyl, o to obzvlášť ide. E, potom sa ešte vrátim k tomu balíku namierenému proti mimovládkam. Taktiež ide o sociálne práva. A sú tu závery Európskeho výboru pre sociálne práva. A myslím si, že toto je základ e, pre použitie aspoň časti európskych prostriedkov potom kapitola o korupcii a o konflikte záujmov. Tam sa nehovorí o OLAFe, pritom aj náš výbor pre kontrolu rozpočtu o tom hovoril. Je tu viacero ehm, šetrení OLAFu, hovorí sa dokonca o organizovanom podvode, viaceré milióny eur by malo Maďarsko vlátiť podľa OLAFu. Tieto odporúčania vychádzajú aj z toho, čo sa vie od národných úradov, takže neviem, prečo je Maďarsko napríklad proti európskemu prokurátorovi, pretože je to jeden z najlepších nástrojov na napríklad aj uplatňovanie odporúčaní OLAFu. Európsky parlament myslím, že v správe by to nemal ignorovať. Potom sloboda združovania. Ja budem hovoriť o tom balíku legislatívy namierenej proti mimovládkam, nie proti Sorošovi, pretože je to akýsi obetný baránok, je to až nezdravé, ako sa e, jeho osoba e, na takéto účely používa. Ale e, nie je možné sa už odvolať, ak sa zakáže nejaké mimovládke činnosť, potom ohrozená sloboda združovania, zdaňovanie do výšky 25 aj keď ide o európske prostriedky a podľa niektorých informácií niektorí zisk, e, e, dosiahli, že sa to prehodnotí pro, po voľbách v Maďarsku, takže áno, už končím. Celé sa to ako keby zrychlovalo, tento negatívny vývoj. Ja sa pýtam, či nie je možné pred teda aby sa vyjadrila komisia, pretože na začiatku júna sa vyjadri aj Benátsky výbor, teda či by sme mohli mať čo najskôr e, stanovisko Európskej komisie. Myslím, že je to dostatočne dôležité na to, aby sme považovali, že ide o systematické a systémové porušovanie e, základných hodnôt EÚ, tak ako figurujú v článku 2. Myslím, že je tu riziko, že je tu veľa e, členov, ktorí budú chcieť e, vystupovať a potom aj minister. E, je tu naozaj záujem o tento bod programu. Nevystane nám čas. To len ako upozornenie. Dobre. FDD, Laura Ferrara, Tíňová, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem e, veľmi poďakovať e, pani spravodajkyni e, Julie Sargentini za výbornú vedenú prácu, za prehlbenie tej správy, ktorú poskytla. Ja som bola spravodajkynia, pokiaľ ide o situáciu v oblasti základných práv v Európe, pokiaľ ide obdobie 2013-2014. Už vtedy sa hovorilo o nevyhnutnosti monitorovať krajinu po krajine práve za účelom zabezpečenia ochrany základných práv a aby sme predchádzali ich porušovaniu. Už pri tej príležitosti e, tam boli isté obavy, pokiaľ ide o to, že by mohol vzniknúť nejaký čierna listina, čierny zoznam tzv. zlých krajín a práve ten strach sa týkal toho, že, že budú takto prenerované a takto teda kritizované krajiny ako Maďarsko, ktoré už istým spôsobom boli vtedy v hľadáčiku, tak povediac, pre isté predpokladané porušenia základných stráv. Ak, ak nechceme, aby Európa podliehala nejakému pokritectvu, ak chceme naozaj rešpektovať kodanské kritéria skôr ako pristúpi nejaká krajina k EÚ, potom sa ako náhle vstúpi takáto krajina do EÚ, zabúda hneď na tieto kodanské pravidla, je treba zostať pozorný, obozretný, monitorovať to, treba zabezpečiť e, základné práva v každej jednej krajine Európskej únie a tým pádom aj zaručiť, aby každá krajina vo chvíli, kedy sa rozhodne stať súčasťou Európy, rešpektovala a dodržiavala zásady, na ktorých je EU postavená, a to predovšetkým na právnom štáte. Nie je teda mysliteľné, aby to bola Európa à la carte, kde sa rozhoduje to, čo najviac vyhovuje konkrétnemu členskému štátu a naopak vynechajú, alebo vynechá ten členský štát to, čo mu menej vyhovuje. Tým pádom e, neprevezme ten štát e, vlastnú zodpovednosť e, vo vzťahu k tým európskym, ak nie globálnym javom pokiaľ ide o tento špecifický prípad, e, išlo presne o riadenie tých migračných tokov v rámci Európy, kde sa zdá, že maďarská vláda nechce práve za, vziať tú svoju časť zodpovednosti. Zdá sa, že akoby odmietala e, pristúpiť k prerozdeleniu alebo redistribúcii týchto utečencov, tak ako to urobila väčšina členských štátov. Ďalej hovoríme o porušovaní pravidla nenavracania Eh, alebo neodmietania. Ďalej hovoríme o ochrane, ktorá je poskytovaná maloletým v rámci konaní. V momente, kedy sa rozhodne krajina stať súčasťou EÚ, tak eh, je to zároveň rozhodnutie, že bude mať prospech aj z prostriedkov financií, ktoré tečú z Bruselu a je dobré mať jasno v tom, že ako má tá krajina prospech z istých vecí, tak na druhej strane to je zodpovednosť, ktorú musí každý členský štát na seba zobrať a tým pádom prvá vec, ktorú treba ochrániť, to sú tie základné práva a právny štát. Ja si želám, aby zo strany Európskej únie predovšetkým bola preukázaná vôľa zabezpečiť pozorné sledovanie situácie v Maďarsku, ako aj v akékoľvek inej krajine. A ja by som si želala, aby zo strany Maďarska bola preukázaná vôľa spolupracovať a zaručiť právny štát. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne za to, že ste dodržali čas. A teraz pán Siarto. Jeho prítomnosť bola odsúhlasená so spravodajkyňou a myslím, že spravodajkyňa predstavila kontext, v akom vystupuje vzhľadom k tejto správe. Do 10 minút, pán minister. Mr. Chair. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, v prvom rade Dovolte, aby som sa vám poďakoval za pozvanie na dnešnú rozpravu. Myslím, že je to rozumné, milé rozhodnutie, aby ste naozaj umožnili nám, aby sme sa vyjadrili. Prejdem do môjho aspoň materského jazyka v úvode. Vážení poslanci, poslankyne, v prvom rade dovolte, aby som vám povedal, čo sa stalo pred dva a pol týždňami. Mali sme e, parlamentné voľby. Bol, bol, boli pokusy zvonku oslabiť pozíciu maďarskej vlády a teda zasiahnuť tak do volieb a dokonca aj na pôde tohto parlamentu sa mnohí snažili ovplyvniť výsledok volieb v Maďarsku. Isté informácie sa tu v Bruseli e, šírili o tom, ako sa snaží pomôcť e, opozícii. Potom bolo, boli výsledky, 70% na účasť, asi rekordná účasť. 41,6 hlasov získala e, strana, ktorá je pri moci. O milión hlasov viac získala ako druhá strana, ako druhá strana na druhom mieste, oveľa viac ako opozičné strany. Neviem, myslím, že voliči sa vyjadrili jasne, majú asi úplne iný názor na situáciu ako niektorí z vás. Je jasné, akým smerom sa chce Maďarsko uberať. Treba teda rešpektovať toto demokratické rozhodnutie Maďarov, nemalo by sa spochybňovať a nejako to teda už nepodkopávať. Asi nesúhlasíte s tým, ako sa Maďari pred dvoma týždňami vyjadrili a rozhodli. Možno to je do istej miery frustrujúce, ale je tu istý rozdiel. Maďari E, ktorí sa vyjadrili vo voľbách, sú na volebných zoznamoch, na rozdiel od vás. Vy sa v maďarských parlamentných voľbách vyjadriť nemôžete. Pred dva a pol týždňami teda e, boli Maďari pred jasným rozhodnutím e, antimigračná politika chráni Maďarov. To bolo E, to bola jedna z možností, alebo potom promigrantská opozícia, ktorú podporujú mimovládky a e, taktiež e, mnohí zvonku. Voliči sa rozhodli a my teraz máme jasnú úlohu. Maďarsko nebude krajinou, ktorá bude príjmať migrantov, krajinou imigrácie. Preto som pripravený, dámy a páni, pokračovať e, v diskusii medzi Maďarskom a vašim výborom. Sme na to pripravení, aj keď to možno bude trošku sporné. Maďarská vláda sa neodchýli od svojho kurzu a myslíme si, že iba maďarskí občania môžu rozhodnúť o tom, koho si do krajiny pustíme, s kým chceme spolunažívať. Budeme naďalej chrániť naše hranice, čiže zaručovať bezpečnosť našich občanov a krajiny. Budeme proti povinným kvótam ani nebudeme súhlasiť s tým, že by multikultúrna spoločnosť mala byť cennejšia ako jednotná, homogénna spoločnosť. Musíte sa teda pripraviť na to, že v tomto budeme pokračovať. Maďarsko ostane Maďarskom. A ešte stručne zareagujem na tú správu. To sú naozaj zjavné klamstva. Spravodajkyňa naozaj spravila maximum pri vypracovaní tejto správy, ale žiaľ absolútne sa nedržala faktov. Je to, e, na, tvrdíte, že nie je sloboda médií, v Maďarsku to je klamstvo. V Maďarsku médiá sú oveľa diverzifikovanejšie ako v mnohých iných európskych krajinách. V Maďarsku e, sa ani týždeň nedá utajiť, že by e, imigranti páchali nejaké zločiny a teda robili zle aj Maďarom. U nás by sa to nikdy e, ne, nemohlo nedostať na denné svetlo a Eh, je tu aj opiza, opozícia, ktorá sa môže vyjadriť aj v médiách. Najsledovanejší televízny kanál je najväčším kritikom eh, maďarskej vlády a potom internetové portály. Väčšina je jasne opozičných eh, proti vláde a spravodajský portál, ktorý je najviac sledovaný a aj najkritickejší. Vo volebnej kampane eh, v rámci kampane boli zverejnené isté dokumenty aj z Bruselu, kde sa každý deň zverejňovali klamstva a obviňovali sa hlavní politici v Maďarsku a v deň volieb väčšina médií, ale osla, oslavovala vysokú účasť, pretože eh, si mysleli, že bude porazená vládna strana. Nestalo sa tak. V správe, v vašej správe sa hovorí, že mimovládky sú utláčané. To je klamstvo. 65 tisíc mimovládok pôsobí v Maďarsku. Niektoré sa sťažujú. Áno, ale iba tie, ktoré sa stávajú otvorenými politickými hráčmi zúčastnili sa napríklad na kampani, snažili sa pre ľudí presvedčiť, aby volili proti eh, vláde a sú financované zvonku masívne. Myslím, že Maďari majú právo vedieť, či takto zahranične financované mimovládky, koho zastupujú, koho záujmom slúžia. Vy v Európskom parlamente a vami, e, s vami spriaznené mimovládky vždy apelujete po transparentnosti, ale potom prečo nehovoríte, odkiaľ pochádzajú prostriedky, ktoré im umožňujú fungovať. My im nemáme čo pomáhať. Najdôležitejšou otázkou je to, že v správe si dovolujete tvrdiť, že antisemitizmus je problémom v Maďarsku. To musím jednoznačne odsúdiť a zamietnúť faktom je, že žiadna krajina v EÚ nespravila tak veľa na boj proti antisemitizmu ako Maďarsku. Mladí Židia nie sú napadaní v Budapešti na uliciach, ani e, starí ľudia e, zavraždení vo svojich budo- bytoch. To nie je u nás. Takéto veci sa u nás nedejú a maďarské štátne e, prostriedky sa využívajú aj na rôzne prožidovské aktivity. A popieranie holokaustu je trestným činom, závažným trestným činom u nás. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, toto bolo iba niekoľko príkladov, ktoré som chcel zdôrazniť tie tzv. fakty z vašej právia, teda ako to je v skutočnosti. My chápeme, aký je mechanizmus za touto správou, čo, čím sa riadi. E, ste pro imigra- máte proimigračnú politiku, mm, je tu takýto predsudok z vašej strany a my vám stojíme v ceste, preto nás kritizujete. Uh, bránime vám v uplatňovaní takejto vašej extrémnej proimigrantskej politiky. Mám e, zlú správu z vášho hľadiska pre vás a síce, že podľa toho, ako sa vyjadrili maďarskí voliči, je jasné, že vám neumožníme uplatniť e, Sršov plán, migračný plán, čiže budeme tým chrániť nielen Maďarov, ale aj európsku kultúru a dejiny. Ďakujem ešte raz za Pozvania za možnosť povedať vám pravdu o Maďarsku. Prosím, tí, ktorí nie ste e, členmi tohto výboru, netlieskajte. E, prejavte istú dôstojnosť a disciplínu, prosím vás. E, deviati sa chcú vyjadriť v poradí, akom si vás sekretariat zaznamenal. E, opäť len dve minúty, prosím, pre každého ročníka. Ehm, dohodli sme sa so spravodajcom, ako to bude prebiehať. Úplne na záver dostane slovo spravodajkyňa. Teraz deviati poslanci, poslankyne. Zaz, zaz, zoznam sa potom uzavrie v nasledovnom poradí. Mr. Boney, Mr. Becker, Mrs Gall, Mr Albrecht, uh, Mrs Yoroka, uh, Mrs Interveld and Ms, Mrs Krujiska. Um, did you indicate? Oh, sorry. A dvaja uh, členovia, dvaja poslanci, poslanky, ktorí nie sú členmi výboru LIBE. Takže toto je konečný zoznam pán Niedermüller ako prvý na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, vy ste podrobne opísali to, ako to bolo pred a počas a po voľbách. My ale nehovoríme o výsledku volieb. Ten výsledok, teda tá správa nespochybňuje výsledok volieb v Maďarsku, ale ja chcem poukázať na tri body. Pán minister mm, poukázal na to, že maďarské médiá sú slobodné. On povedal, že je úplná sloboda médií v Maďarsku, ale chcem poukázať na poslednú správu medzinárodnú ktorá opísala situáciu a e, Maďarsko je na 76. mieste krajín, čiže pokles, e, prepad v porovnaní s minulosťou. A chcem poukázať aj na to, že od roku 2000, 2010 index korupcie sa zhoršil. Zhoršoval sa neustále, to nie je môj záver, to je záver výboru e, pre e, kontrolu rozpočtu a pritom e, je to v rámci tej istej politickej rodiny. Demokracia podľa mňa nie je o tom vnímať politických oponentov ako nepriateľov. Demokracia znamená, že je možné myslieť inak e, a chrániť tých, ktorí myslia inak, nerobiť nejaký zoznam alebo ich e, sledovať. Demokracia to nie je tyrania väčšiny. Je to snaha vždy nájsť kompromis. Táto správa je podľa mňa o tom. Nejde o maďarskú vládu, e, neodsudzuje to Maďarsko, nie je to pre alebo proti migrácii, je to o zásadných základných princípoch demokracie a tými by sa mala riadiť aj maďarská vláda. Ešte stále platí to pravidlo o potlesku. Pán Bony ako ďalší na dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Boli ste pozvaní ako host, eh, aby sa tu hovorilo kľudne, racionálne. Teda som som tak dúfala, ale ukázalo sa, že vy radšej budete aktérom tohto autoritari autoritárskeho vystúpenia, takže prosím, dávajte pozor aj na to, čo hovoríte vy, ale aj na to, čo hovoríme my. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu, e, opiera sa o e, seriózne štúdie. Ten e, Sorošov balík, niektorí hovoria, že je to neustály pokus poukazovať na niektorých jednotlivcov a mimovládky, čiže um, už tu bude mať kontrolu e, vláda, budú tu svojvoľné opatrenia proti e, občianskej spoločnosti a slobode prejavu. A potom ďalšia vec, ktorá sa spomína v správe, koncentrácia médií. Je tu jasný zámer e, kontrolovať verejnú mienku pri rôznych médiách je zjavné, že Maďarsko ide v šlapajách autoritatívnych režimov. Antisorošová legislatíva to je prekopírovanie tej legislatívy namierenej proti mimovládkam Putina. A je to autoritatívna vlna, ktorá sa šíri v tejto oblasti. Ja si pamätám aj osobne na pána Orbána ešte spred viacerých rokov, takže je veľmi smutné vidieť ako e, teraz príjma autoritatívne riešenia, ale taktiež Maďarsko nemôžeme vnímať ako izolovaný problém, pretože e, autoritatívnosť je hrozbou pre demokraciu v EU, ale aj za jej hranicami. A naozaj vyzývam všetkých vás, aby ste si e, na túto situáciu neprivykli. Musíme tomu venovať veľkú pozornosť. A ja som z Polska. Maďarom musíme vyslať jasný odkaz, že maďarská občianská spoločnosť nie je opustená a demokracia to neznamená iba vyhrať voľby. Ďakujem. Pán Becker. Ďakujem pekne a ja výslovne vítam tu, že ste prišli na náš výbor a ste ochotní odpovedať. Ja som zo susedného Rakúska ako priateľ. Je dôležité môcť aj kritizovať a hovoriť o pravde. Ide o závažné témy a Jobik získal skoro 20 čo je trošku zaražajúce. Takže netreba sa zapojiť do tejto špinavej hry, kde sa napadajú jednotlivci e, my bojujeme proti nepriateľovi, ktorý je iný, e, neotvorený, ale skra, skrytý, nac, nie nacionálny, ale medzinárodný, neverí na prácu, ale špekuluje s peniazmi, nemá vlastnú vlast, ale tvári sa, ako keby mu patril celý svet, okrem iného uznesenie o antisemitizme. E, nášho výboru a bola tu trojštvrtinová väčšina um, naprieč stranami. Takéto tvrdenie, keď by bola takáto definícia antisemitizmu napadnutá, tak by sa to mohlo trestno stihne, eh, trestnoprávne stíhať a muselo. Eh, vždy sa eh, oháňa pán Orbán pánom Sorošom, ale to je jasná antisemitická retorika a, a mnohí eh, zo židovskej komunity sa necítia nepohodlne aj v Maďarsku a to mi vadí. Ja to musím naozaj odsúdiť ako nabádanie na anti eh, na semitistické prejavy. Takže treba sa toho vzdať vždy na to poukázať, kdekoľvek sa to deje. Myslíte aj na budúcnosť vašich občanov, pretože ich budúcnosť je v Európe, budúcnosť Maďarska. Buďte zodpovední a prosím, odklonte túto hrozbu. Pán Albrecht. Ďakujem. V prvom rade chcem sa poďakovať spravodajkyni za dobrú správu. Je to dôležité pre náš výbor a celý Európsky parlament. Musíme túto tému brať vážne. Nemali by tu byť nejaké politické vystúpenia, tak ako sa to niekedy snaží prezentovať. Ide o základné hodnoty EÚ vo všetkých členských krajinách. Tento problém máme aj na iných miestach. Je toto precedens, kedy musíme dokázať, že demokracia, základné práva, právny štát v EÚ sú chránené. Je to tak zakotvené aj v zmluvách. A možno povedať, že aj Maďarsko takéto zmluvy e, tvorilo a podpísalo, čiže európske právo platí aj v Maďarsku. Aj európske inštitúcie sú opravnenými e, inštitúciami, aj tie zastupujú Eh, maďarských občanov aj európskych poslancov volia Maďari, čiže sú opravnení ich zastupovať. To tak ostane, pokiaľ je Maďarsko v EÚ a potom sa treba pridržať pravidiel. Čo ma veľmi eh, sklamalo je, že som možno, že očakával eh, otvorenú diskusiu, obsahovo bohatú, ale uh, je to naozaj presný opak. E, Vy ste neprejavili najmenší rešpekt. To je pre mňa skutočne alarmujúce a tiež to, akým spôsobom, e, ako ste sa prepli na režim propagandy a potom e, vám tlieskajú iba ľudia vám spriaznení a hovoríte potom, že nie je antisemitizmus v Maďarsku, sedíte vedľa e, poslanca, ktorý otvorene povedal, že Židia by sa mali hrať so svojimi obrezanými penismi. Uh, E, naďalej spolupracujete e, intenzívne so stranou Joby, to je podľa mňa škandalózne. E, s týmito otázkami sa musíte seriózne zaoberať, pretože inak je to jasný, jasné porušenie aj základných hodnot EÚ. Mrs. Gall, Teraz pani Gall. Pán predseda, ja si myslím, že táto diskusia je skutočne pohoršujúca, rozhodne nie je dôstojná. Tento parlament by sa nemal takto správať. Príspevky, ktoré tu zaznievajú, sú skutočne nedôstojné a taktiež si myslím, že nie sú um, dostatočne dôstojné pre to, čím je Maďarsko a jeho občania. Takže tí ľudia, ktorí nás tu urazili, by sa mali ospravedlniť. Ja nemám teraz čas tu analyzovať všetky lži a skreslené vyhlásenia, ktorú sú často správy, ale chcem povedať jednu vec. Budem to citovať po, maďar, po anglicky, že pokiaľ niečo nie je zakotvené v zákone, zakotvené v zákone, toto je obrovská urážka maďarskému národu. Je to útok na náš tisíc rokov starý právny štát. A keď by sa mala za takéto vyhlásenie ospravedlniť. Ale k tomu, čo som si tu dnes vypočula, čo som si prečítala v tejto správe, to všetko popisuje krajinu, ktorá je ako keby nejakou diktatúrou e, v Strednej Afrike, ako keby sme ani nehovorili o členskom štáte EÚ, kde prebehli demokratické voľby, kde je dobre fungujúci právny systém, kde rešpektujeme zákony. Toto je ponižujúce pre Maďarsko a jeho občanov, takže vás žiadam, aby ste tieto lži tam zmenili a taký štým, ktorým to píšete, lebo skutočne to je pohoršujúce. Hovoríte tu, že sú tu skutočnosti, ale vaše vyhlásenia to sú čisté lži. Sú to zavádzajúce vyhlásenia miesto skutočnosti a odvolávate sa na OBSE, e, na Radu Európy a ďalšie medzinárodné organizácie, ale odkiaľ majú tieto organizácie tie informácie od rovnakých mimovládok, 5-6 mimovládok a tzv. expertov. Takže sú to tie rovnaké lži, na ktorých sa potom zakladajú vaše názory. Takže, prosím, my nepracujeme, spolupracujeme s Jobikom, s, so, s extrémne pravicovou stranou, taktiež obvinujem, pardon, odmietam vaše obvinenia. Obvinujete nás veci, ktoré sme neurobili, toto je nejaký zinscenovaný proces. Vy už ste rozhodli o našom osude a to práve z toho, z toho dôvodu, ako sa stávame proti migrácii a toto je nepriateľné. Okay, thank you. Um... Ďakujem. Takže kde by som začala? Takže predovšetkým, toto je klasický prípad autokratického režimu, ktorý sa dostal k moci tým, že ako tradične hral tú hru na obete a nepriateľov tvrdí, že je tu nejaký komplot, oni nám klamú a to je klasika. Ale vy nevlastníte maďarský ľud, by ste boli zvolení, aby ste zastupovali maďarský ľud dočasne. A ja by som rada vedela, pretože som si vypočula veľkú časť vášho vyjadrenia a potom som si dala dolu sluchadlo, lebo som myslela, že už to stačilo, že som to hlavne počula. Trochu je unavujúce počúvať tie obvinenia a klamstva voči nám. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom zastupujete tú druhú polovicu maďarského ľudu, ktorý vás nevolil. Tie 10 tisíce ľudí, ktorí vyšli do ulic a protestovali proti vášmu autokratickému režimu. Ako zastupujete týchto? A my, čo, čo tu dnes povieme, tak to je úplne jedno, pretože je jasné, ako vaše e, propagandistické médiá e, odzrkadlia túto našu diskusiu. Opäť vy budete tá obeď, my budeme tí hnusné nepriatelia a ten ďalší nepriateľ, o ktorom stále hovoríte, pán Šoroš, kto vraj e, financuje túto veľkú konšpiráciu, tak možno by sme mali hovoriť o vašom financovaní, vašich zdrojoch financovania. Okrem toho, že absolútne zneužívate európske fondy pre vaši, váš skorumpovaný režim a vašich lídrov, tak čo e, financovanie e, zo strany pána Putina alebo pána Benena e, z USA, ktorý taktiež financuje partnerov polskej vlády. Možno by ste sa mali pozrieť na toto. A na záver, pán predseda, chcem povedať, že by ste mali privítať túto správu, pretože v podstate potvrdzuje presne to, čo chce pán Orbán dosiahnuť. Chce iný režim, iný systém. Povedal, že chce vytvoriť neliberálnu demokraciu, to je asi nejaké nedorozumenie, lebo neliberálna demokracia neexistuje, takže to musí byť neliberálna autokracia, asi myslel to a myslím si, že odvádza dobrú prácu a že sa mu to darí. Takže pokiaľ by Európsky parlament dospel v záveru, že tu je systémový problém, tak v podstate by to znamenalo, že pán Orbán robí len to, čo chce robiť. Takže s tým určite nemôžete nesúhlasiť. A na záver, vy ignorujete veľkú skupinu ľudí u vás, u vás v Maďarsku, aj mimo Maďarska, je tu jeden princíp, na ktorý ja vždy pamätám ako politička. Buďte e, milí k, e, k ľuďom, ktorí, ktorí stretnete na ceste hore, pretože až pôjdete e, zase cestou dolu, tak sa s nimi stretnete zas. Pani Jaroka. Ďakujeme, som sa prihlásila slovo, lebo som chcela potvrdiť, čo som povedala minulé že správa je plná lží a informácií, ktoré by mali byť uplatnené v prípade Ďurčanho vlády, ktorá bola e, pri moci pred Orbánom. Napríklad bod 43. Hovoríte tam o polovojenských jednotkách, ktoré naháňajú strach populácii v dedinách. Toto bolo pred rokom 2010 a socialistická vláda s tým nič nerobila. A socialistické sily na túto tému viedli kampaň niekoľko mesiacov, takže vôbec neviem, čo tu hovoríte. Pani z Argentíny povedala, že si overila niekoľkokrát to, čo píše v správe, ale Pozrieme sa na to, čo je pravda, čo nie. Vy ste asi nepočuli o pochodujúcich neonacistoch vo Švedsku, len o Jobiku. A keď boli na vidieku zabíjani ľudia, tak si sa proti Ďurčanýho vláde nikdy neviadrili. Ďalej bod 44 hovorí, že rómske deti sú segregované a že podmienky sa zhoršili, ale podľa výskumu zo strany Európskej komisie v porovnaní s rokom 2011 deti, ktoré odišli predčasne zo školy, tak tých je menej než predtým a dnes všetky de- e, romské deti od veku troch rokov chodia do predškolských zariadení. Takže toto je k otázke segregácie. Keď majú 6 rokov, tak tieto deti majú príslušné vedomosti a môžu chodiť do bežných škôl v zmysle novej legislatívy v Maďarsku. Ďalej hovoríte, že rómske deti sú posielané do osobitných škôl, to nie je pravda. 46-48, tam sa hovorí, že šance rómskych detí sa zhoršili. No, No fakty nám ukazujú pravý, ukazujú pravý opak. O 10 narastol počet školených detí ďalej v meste Miškolc a Níreďháza. Tam sa rokuje s vládou o tejto téme. Pod 45 taktiež je klamstvom. Takže len na záver. Pokiaľ opravíte tieto body, tak eh, rozhodne pomôžete reputácii profesionálnosti Európskeho parlamentu, pretože to, čo tam je napísané teraz, to by šokovalo európskych občanov. A ja chcem požiadať sekretariát, alebo opýtať sa, že ako táto, ako táto správa môže byť plná ocekov a textu, ktorý nie je pravdivý. Prečo ste ignorovali naše pripomienky a naše návrhy v priebehu procesu? Two minutes, please. Ja chciałabym przede wszystkim... Pani Kudrická, ďakujem. Pán predseda, chcem povedať našim maďarským priateľom, pánu ministrovi, chcem vás vyzvať, dobre sa vyspite a potom si prečítate túto správu a uvedomíte si, že je to správa, ktorá vychádza z faktov a priatelia, kolegovia, prosím, ne tvárte sa, že váš vzťah s Európskou úniou je len hra o to, kto vyhrá. Máme teraz doby, kedy máme určité hodnoty, ktoré by sme mohli mali zdieľať, tak ako je to popísané v tejto správe, s krajinami, by sme to mohli zdieľať s krajinami ako napríklad Holandsko alebo Nemecko. My sme mali komunistický režim, bojovali sme proti nemu a medzinárodné organizácie nám pomáhali a teraz ich chcete z Maďarska vykopnúť, ale vtedy v minulosti tieto organizácie tak úspešne bojovali proti komunizmu, že sme sa dostali do Európskej únie. Teraz sa vám tieto organizácie nepáčia. Tvrdíte, že ich financuje Šoroš, že klamú a ja si myslím, že je jasné, že čo skoro bude implementovaný článok 7, alebo štruktúrálne fondy budú zmrazené alebo veľmi okresané pre naše dve krajiny. A preto sa rozvoj v našich krajinách spomalí. Takže my sa veľmi rýchlo môžeme ocitnúť pod vplyvom ruského prezidenta Putina. Prosím, pre myslíte si znovu to, čo tu hovoríme, prečítate znovu tú správu a túto diskusiu neberte ako to, že niekto je proti vám alebo proti maďarskej spoločnosti. My chceme, aby Maďarsko a celá stredná Európa naďalej zostali v Európskej únii. Chceme byť silnými partnermi v rámci EÚ nechce byť outsidermi, ale partnermi. Takže v súlade s pravidlom 206 môžeme dať príležitosť sa vyjadriť maximálne dvom nečlenom LIBE, ktorí láskavo súhlasili, že budú hovoriť maximálne jednu minútu. Takže prosím, pani Morvaj, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, som veľmi vďačná. Ďakujeme Európskej únii za to, že posilnili našu národnú súdržnosť vašimi útokmi. Skutočne ste dobre splnili tento účel. Teraz sa ľudia z celej Európskej únie pozerajú na Maďarsko. Ja som hrdá, že som Maďarka. Kamkoľvek idem, tak ma všetci zdravia a sú nám vďační za tú e, silu, s ktorou čelíme masové imigrácie, masové imigrácii. Ukázali sme to celému svetu a teraz všetci sú informovaní o našom úsilí. A za toto ďačíme aj vám. A možno sa pýtate, že ako je možné, že EÚ napadá najviac Maďarsko a Polsko, ktor, to sú krajiny, ktoré, ako ste povedali, sú v Európe také cenené a obľúbené. A je to preto, že parlamentný politický systém neodzrkadluje skutočnú voľbu európskych občanov. Toto by sa malo zmeniť v roku 2019 v ďalších voľbách a Fides, aj Poliaci, my zreformujeme Európsku ľudovú stranu EPP a vytvoríme novú, tak aby v roku 2019 tu bola zastúpená väčšina európskych občanov a ich hodnoty, pretože potom už nebude možné to robiť to, čo robíte teraz, trestať našu krajinu. Ďakujeme. Tak, ďakujem. Chcel by som zdôrazniť, že všetci poslanci majú sa odlišné názory na túto tému a táto diskusia nie je príliš dobrá. Nemyslím si, že toto bude konsolidovať do budúcnosti Európsku úniu práve naopak. Orbánova vláda urobila veľa, napríklad pre integráciu rímske, eh, rómskej menšiny a ďalších menšín. Napríklad pred desiatimi rokmi slovinská rómska menšina, pardon, slovinská menšina v Maďarsku bola takmer e, už neexistujúca, ale teraz sme zase posilnili. My tieto otázky poznáme, pretože susedíme s Maďarskom, takže ja by som nebol taký radikálny v týchto uh, obvineniach v rámci správy proti maďarskej vláde. A taktiež chcem povedať, že potrebujeme sa viacej vzájomne rešpektovať. Ďakujem pekne. Minister vystúpi, ako bolo dohodnuté už predtým, maximálne do 5 minút a potom pani Sargentini to uzavrie. Moja otázka niektoré mimovládne organizácie a občianská spoločnosť vníma naliehavosť situácie vrátane niektorých, ktoré sú tu prítomné. Hovorili ste o 65 tisíc e, mimovládkach prítomných e, v rámci občianskej spoločnosti v Maďarsku. Aká je obava ohľadom občianskej spoločnosti, ktorá existuje v každej krajine EÚ, ktorá kritizuje e, tých, ktorí sú pri moci? Prečo sa bojíte kritiky na smerom na vládu? Aký je ten problém? Prečo ho neviete riešiť, prečo e, je takýto tlak na tie mimovládky vrátane medzinárodných, že nemôžu normálne existovať a fungovať v Maďarsku, prečo tlačíte na ich odchod z Maďarska, to je naliavá otázka. V súlade s tým, čo konštatuje vo svojej správe pani Sargentini, chcete poprieť, že sa to deje? len aby sa menoval jednu z nich, Amnesty International, každá krajina ostatná trh EÚ e dokáže mať e, zdravú spoločnosť aj mimovládny sektor, ktorý môže kritizovať vládu, prečo to nejde vám. E, máte 5 minút, teda, ako som spomínal, a potom môžete aj písomne, ak presiahnete ten čas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. To, čo ste povedali, alebo na základe toho, čo ste povedali, budem musieť pristúpiť k nasledovným záverom. Ak e, Maďarsko zneužíva Európsky parlament, tak je to v poriadku. Ak e, e, tie rozhodnutia sú, rozhodnutia sú zneužívané, tak je to v poriadku. Ak je pošpinovanie maďarskej vlády, tak je to teda sa deje, tak je to v poriadku. A hájiť vlastné práva to nie je v poriadku. Každá osoba, ktorá rešpektuje demokraciu, by odmietla takýto prístup. Myslím, že po vašom príspevku niektorí poslanci použili pomerne emotívne vyjadrovanie, e, pomerne rázne. Už 30 sekúnd vám uplynulo e, z vášho vystúpenia, ale počas toho zvyšného času prosím, zachovajte tú dôstojnosť e, tohto zasadnutia a pokúšte sa vo vyjadrovaní zachovať dekorum parlamentu. toto je tá požiadavka, lebo čo sa tu dnes deje, preskúmame správu pani Sargentini. To uvažujeme nad tým, ako ona prezentovala svoju správu. Nechcem, aby to skončilo obrovským, obrovskou hádkou alebo argumentom. Sústreďme sa prosím na tie niektoré konkrétne otázky, ktoré boli položené a tie argumenty, ktoré boli predostrené. Ďakujem. Vážený pán predseda, ja som sa domnieval, že sloboda vyjadrovania a sloboda eh, názoru eh, sa oplatňuje aj na mňa, eh, keď sedím v tejto snemovni, ale ak to nie je tak, tak potom sa podvolím vašim pravidlám. Ešte stále stojím, na, stojím za svojím názorom, že v rámci tejto diskusie bolo Maďarsko predmetom útoku a nemôžem akceptovať skutočnosť, že tá reakcia je popísaná ako útok namiesto toho, aby ste vy poskytovali faktické názory. No, vy takto prezentujete svoj názor hľadom toho, čo ja hovorím. Chcem zdôrazniť, že sme vyhrali voľby trikrát po sebe, dvojtretinovou väčšinou, trikrát po sebe. A vy sa pýtate, do akej miery je legitimné, aby som ja tu zastupoval Maďarov. A ja sa môžem takisto spýtať vás, koľko európskych občanov hlasovalo za vás, aby ste mohli prednášať, dávať prednášky e, Maďarom v tejto snemovni. Takisto som počul kritiku obvinenia ohľadom e, antisemických nálad, e, nálad v Maďarsku. Áno, e, máme takúto diskusiu spornú, povedzme, so Sorošom, to pripúšťam, nesúhlasíme v niektorých veciach, hlavne pokiaľ ide o migráciu George Soros nezvíťazil eh, vo voľbách, netvoril vládu, to sme jasne povedali. A on to pripustil. Keď ale hovoríme so Šorošom, nemáme, ne, nezaujímame sa teda o jeho vierovýznanie alebo náboženstvo, to je nám eh, jedno, alebo jeho etnikum. Zelení, ktorí sú tu zastúpení, ktorí tu sedia, tí nás obvinili a obvinili aj Jobik, pravicovú stranu načetli isté paralely. Ja chcem e, upozorniť, že volebná kampaň opozície bola len o jednej veci. E, maďarskí tzv. zelení a socialisti sa snažili dohodnúť e, s Jobikom, s krajine pravicovou stranou a demontovať vládu. Teraz ma obviniete, že spolupracujem s krajine pravicovou stranou. Práve toto robili zelení a sporcialisti počas predvolebnej kampane chceli zhodiť vládu. Chcel by som vás informovať, že sme zaslali e, také faktami podložené vyvrátenie všetkých vašich argumentov a nakoľko ste sa zmienili aj o mimovládnom sektoru, mimovládkach, tak by som chcel z tohto miesta odpovedať na túto otázku. Myslím si, že je na mieste, aby maďarskí občania očakávali transparentné financovanie organizácií, ktoré môžu ovplyňovať alebo chcú ovplyňovať maďarskú verejnú mienku. Je legitimné očakávať a predpokladať transparentnosť politických strán, ale takisto je legitimné očakávať podobnú transparentnosť zo strany mimovládnych organizácií, ktoré sú financované z rôznych zdrojov po svete a ktorí majú záujme ovplyvňovať politické stanoviska Maďarsku. Prečo by mali byť ich zdroje financovania utajené? A pán predseda, takisto musím odmietnúť a poprieť to, čo ste povedali, a síce, že my znemožňujeme fungovanie mimovládnych organizácií v Maďarsku. To nie je pravda. Chceme, aby mimovládne organizácie zverejnili zdroje svojho financovania. Myslím, že to nebráni ich činnosti, keby mali zverejniť eh, zdroje svojho financovania, kto sú tí, ktorí financujú a budeme sa pridržať tohto názoru, že transparentnosť je dôležitá. Pokiaľ ide o slobodu akademickej obce, viac ako 20 eh, zahraničných univerzít funguje v Maďarsku. Jediná, ktorá sa stiažuje na nové naredenie, na novú právnu úpravu, je tá Stredoeurópska univerzita. Sú minimálne tri americké univerzity, ktoré fungujú v Maďarsku a vy počujete sťažnosti len tej jednej, ktorá nie je spokojná. Ak americká univerzita bude ochotná, ak je teda ochotná podpísať dohodu o spolupráci s nami v Marylande, prečo by ostatní mali mať výhrady alebo problémy? Naozaj veľmi si cením skutočnosť, že ste dali možnosť a priestor vystúpiť v tejto snemovni ale napriek tomu neakceptujeme to, že šírite klamstvá o Maďarsku tu na pôde tejto snemovni. Preto napíšem faktami podložené vyvrátenie tých informácií a veci, ktoré tvrdí správa. No, ďakujem pekne. My už prekračujeme čas. Ďakujem pán minister. Teraz eh, pani spravodajkyňa, aby zareagovala na konci rozpravy. to musí byť procedurálna, procedurálna pripomienka. Nech to radšej je procedurálna, lebo ak to nebude, tak potom vás preruším. Je to procedurálna? Ja. Ako všeobecná zásada Európskej únie, nie Európskeho parlamentu, a to je rešpektovanie práv menšín. A z tohto pohľadu chcem vás vyzvať, pán predseda, aby ste ochraňovali aj práva menšín zastúpených v tejto miestnosti, pretože ak je tu útok e, na nejakú menšinovú mienku, na názor, tak máme právo vystúpiť, máme právo vyjadriť sa. Nie je vhodné takýmto spôsobom pristupovať e, k vedeniu k schôdze tak na tejto výbore a chcem, aby bol priestor na to. To bolo smiešne naozaj, pán Jurek. Pani Sargentini, e, už nadsluhujú tlmočníci, tak prosím, nepredlžujme to. Ja si vážim skutočnosť, že tu zostávajú ešte, pretože osobitne v rozprave podobné ako je táto, kde sa zdá, že nehovoríme rovnakým jazykom, že si nerozumieme, je dôležité, aby nám pomohli aj tlmočníci porozumieť si. Tí, ktorí vravia, že sú v správe chyby, chcem vás srdečne vyzvať k tomu, aby ste opravili tie chyby, ktoré som sa podľa vás dopustila prostredníctvom pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov ak sa nemýlim, tak 15. je ten lehota na predkladanie, 15. maj. Pán predseda, veľmi dobre chápem, že poslanci parlamentu sú viazaní stranickou politikou, realizujú, robím podobné, keď je to vhodné a praktické, ale tu som dostala úlohu napísať e, správu, dostala som tento mandát od plenárky a ja som e, spravil maximum, aby som to formulovala čo najširšie z najväčšieho nadhľadu a aby stranická politika bola mimo toho. Čo mu nerozumiem je, že e, sme tak slušní, že umožníme maďarskej vláde, aby sem predstúpili pred nás opakovane a potom očakávam, že e, vláda maďarská bude sa správať ako vláda vládne ja nehovorím s politickou stranou, ja hovorím s ministrom, ktorý zastupuje vládu. Zmiešavanie politickú stranu, vládu, štátu a ľudí sa zaza znova objavuje v tejto diskusii a to nie je zdravé podľa mňa. Je vašim právom tu vystúpiť a povedať, čo chcete a čo podľa vás je nevyhnutné, aby zaznelo. Ale ja sa takisto môžem, nie, ja môžem takisto pripomenúť, že som prekvapená že v Maďarsku hovorca vlády zneužíva moje meno, hovorí na moju osobu, že šírim klamstvá. Vy ste hovorili to isté dnes tu, pričom v tej správe, ktorú ste nám zaslali, kde ste sa snažili e, vyvrátiť e, niektoré skutočnosti mojej správe. Hovoríte, že spravodajkynia sa evidentne nespoliehala len na svoje vlastné výskumné poznatky, pokiaľ ide o tieto oblasti politiky a vyvodzuje veľmi márne alebo zbytočné závery. Ale ja som naozaj naštudovala si a využila informácie, ktoré sú v e, v dispozícii pre inštitúcie. Nemôžete ale tvrdiť, že hovorím čisté klamstvá. Nemôžete povedať, že žiadne z informácií, ktoré používam, som použila z vlastných e, záverov. To nie dáva logiku. Mali by sme rešpektovať eh, tú diskusiu a rozpravu v rámci tejto snemovne. Pán predseda, ďalšia časť toho postupu je poz, predkladanie pozmeňovacích návrhov. Toto nie je čas diskusie s konkrétnym členským štátom. Toto je správa, ktorá sa musí dostať do rúk rady a ja budem pracovať na tom so všetkými kolegami, ktorí sú tieňoví a teším sa na návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, spravodajkyni. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 15. maj do 18. Ďakujem všetkým za účasť. Ďakujem pekne.